Dámy a páni, podarilo sa nám dosiahnuť kvórum, takže vítam našich kolegov po novom roku medzi nami. Aj vám všetkým želám všetko dobré v novom roku. Buďte zdraví, zdravší teda aspoň ako ja. Ja som prechladla, máme veľa snehu v Nemecku a sneh treba samozrejme odhádzať a už sme si od toho odvykli medzi časom. Takže týmto sa dostávame k dnešnému programu. Program máte pred sebou, Nedostalo som žiadne návrhy na pozmeňujúce návrhy, takže to je takto prijaté. Pokiaľ ide o Continuous a pokiaľ ide o jazyky, toto dostanete vlastne vo webstreame, môžete si pozrieť naše zasadnutie. Požiadam vás, aby ste si pripravili hlasovacie kartičky, pretože začneme hneď s bodom číslo 3. Máme dnes určité výpadky kvôli počasiu, pokiaľ ide o kolegov, ale vzhľadom na program nemôžeme čakať. Takže by som e, chcela poukázať e, na ten bod 3, to je vykonanie ustanovení zmluvy ohľadne vykonávania politickej kontroly nad komisiou. Spravodajcom je pán Zdechovský. Nemôže sa prihlásiť, pretože nie je medzi nami. Teraz by som vás požiadala, ak teda ste už pripravení, aby sme prešli k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 5, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 8 za, proti. Môžeme si ešte raz pozrieť osmičku, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 9 za, proti, zdržali sa prijaté, 10 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa. Môžeme si overiť jedenáctku. Mali by sme síce vychádzať z toho, že by to malo byť jednoduchšie, keď nás je tu menej. Je to zamietnuté. 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prepačte, 14 ešte raz, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté, 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté, jednotka, kto je za, kto je proti, zdržali sa e, prijaté, dvojka za, proti, zdržali sa prijaté, týmto o celku budeme hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté je toto stanovisko 8 hlasmi za. Tak vás poprosím, choďte k inému hlasovaciemu zariadeniu. Bod číslo 4. Vykonávanie právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami.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 Dvaja sa zdržali, je to prijaté. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na koniec elektronického hlasovania, ku koncu. A budeme pokračovať ďalej s bodom číslo 5. Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky. Bolo by však dobre, kde je zastúpené spravodajstvo. Vie niekto, kde je kolega Celer, alebo tu má zamestnancov? Bod číslo 5, kolegyňa Schmidt eh, oznámila, že kvôli počasí ostala vo Frakúsku a kolega Celer, bolo, sme informovaní, že v Berlíne bol nahlásený štrajk, aj sa štrajkovalo dnes ráno, tak neviem, či teraz máme čakať na spravodajcu. Pán Sala Franka. Chcel som len objasniť, že som sa pomýlil pri hlasovaní a chcel som hlasovať za poslednú správu, ktorá sa e, týkala posudzovania agentúr. Takže prepačte, ospravedlňujem sa. Um, mal som hlasovať tak, ako som teraz uviedol v ústnom vyhlásení. Ďakujem. Áno, zaznačí sa to Potrebujeme teda minútu. sa pošle zástupcu o minútu. Bude tu. Ešte nie sme teda v pracovnom nastavení, skôr v takom oddychovom móde. sonst gerne Platz nehmen, da wo Platz ist. Kľudne si sadnete tam, kde sa dá sadnúť. Ja, wir sind beim Tagesordnungspunkt 5. Sme pri bode číslo 5, je to stanovisko ohľadne financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky a dostanete slovo. Nech sa páči. V mene spravodajkyne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Prajem všetkým e, všetko dobre do nového roku. U nás v Berlíne sa hneď začalo štrajkovať na letisku, takže sa mi nepodarilo prísť na čas, to mi je ľúto. A Kolegyňa Klaudia Schmidt som počul, že ostala v Rakúsku kvôli nepriaznivému počasiu a ja teda prečítam jej stanovisko, ktoré tlmočníci nedostali. Pokiaľ ide do financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, budem pokračovať v Nemecku, návrh komisie. Komisia na ďalšie, finančné, na ďalšie obdobie finančného rámca do roku 2027 predložilo balíček legislatívnych opatrení, ktoré pozostávajú z troch jednotlivých textov. Tento predložený návrh sa teda venuje, ako to už návrh ohlasuje, financovaním, sa venuje financovaniu, riadeniu a kontrolám, tak ako to komisia predstavila po roku 2020. Tento návrh má 104 články, má 104 článkov a teda venuje sa zaangažovania jednotlivých e, orgánov na národnej úrovni, takisto aj pokiaľ ide o kontrolné mechanizmy, pokiaľ ide dopady v prípade porušovania týchto pravidiel. Hodnotenie kolegyne Klaudia Schmidt. Vo svojich princípoch je tento návrh komisie uvítania hodný, ale neoznačila by som, hovorí ona, ako veľký krok, pokiaľ ide o návrh, pre kon, pokiaľ ide o stanovisko ale pokiaľ ide o návod, že by tu mala byť kontrola, to vnímame ako pozitívny krok správnym smerom, avšak sú tu určité výhrady, pokiaľ ide o zodpovednosť za kontrolu, respektíve pokiaľ ide o plán komisie, aby sa táto zodpovednosť kontrolná presunula alebo preniesla na národné orgány. Dá sa predstaviť, že toto je veľký ústupok alebo aspoň teda ústretový krok, pretože vlastne potom období v roku 2020 v rámci spoločnej hospodárskej politiky. Tam sa už bude iba hovoriť o kontrolovateľnej výkonnosti a dodržiavaniu pravidel. Avšak to neznamená, že zodpovednosť e, nebude môcť dostať svoje povinnosti. Také situácie ako tá napríklad v Slovensku poukázala na to, že to je nesprávny postup a európske prostriedky sú vystavené veľkým rizikám. A preto tu máme 15 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme predložili, ktoré komisii zasa dávajú väčšiu zodpovednosť. A komisijný návrh by bol zostal v takejto podobe, tak by to znamenalo, že komisia by nemala nejaké kontrolné štatistiky zo strany jednotlivých orgánov. Takisto pokiaľ ide o vyhlásenia jednotlivých orgánov, pokiaľ ide o jednotlivé platby, to by takisto sme nemali. Ďalej by to znamenalo, že komisia by nemohla kvantifikovať to, že do akej miery a ako došlo k porušeniu pravidel. A to podľa môjho názoru jednoducho je protiklade tomu, čo máme ukotvené v zmluvách, kde sa hovorí, že vlastne komisia má tú finálnu kontrolu hľadne uplatňovania z rozpočtu. Ja som sa snažila dostať tomuto princípu a napraviť situáciu. Pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, tie sa dajú do 14. vo štvrtku predložiť. 28. a 29. januára sa bude hlasovať vo výbore a hlasovanie vo výbore pre poľnospodárske záležitosti to ešte nie je dané, ale bude to pravdepodobne v polovici februára. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz dostane slovo pani Kadenbach, nech sa páči. Ďakujem pekne aj ja. Ja som z východu Rakúska, kde tá snehová situácia nie je až taká zlá, takže som mohla prísť na čas. Ďakujem pekne kolegovi Celerovi za prezentáciu stanoviska pani Schmidt. Pani kolegyňa Schmidt a ja nemáme rovnaký názor väčšinou, ale tu sme sa zhodli. Myslíme si, že tento predložený návrh komisie vlastne viedol k renacionalizácii poľnohospodárskej politiky a myslím si, že tie stimuly, ktoré tu predložila už aj Ulrike Müller z výboru Agri, sú tie, ktoré treba zdôrazniť v tom kontexte, že aj v budúcnosti vlastne tá finálna zodpovednosť by mala byť na pleciach komisie, Budeme tu teda predkladať ešte také menšie pozmeňujúce návrhy, ale zdieľame stanovisko kolegyne Schmidt. Ďakujem pekne. A teraz za Európsku komisiu mám tu pani Bojchman napísanú. Kto sa teda prihlási? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Všetko dobré novom roku. Všetkým prepač, že som prišla neskoro. Myslela som si, že strávite viac času s tým prvým bodom, takže ospravedlňujem sa ešte raz, že som prišla neskôr. Ja som teda iba trochu videla to, čo sa uviedlo čo povedal pán Celer, ale dovolte mi povedať e, niečo, pokiaľ ide o horizontálne nariadenia, pokiaľ ide o návrh stanoviska zo strany spravodajkyne Klaudie Schmidt. Komisia uviedla, že sa víta tento posun k tomu modelu výkonnostnému a to sa veľmi oceňuje z našej strany. A v podstate chcela by som vám pripomenúť, že ten nový model výkonnostný, ktorý je implementovaný v tom návrhu horizontálneho nariadenia, sa sústredí hlavne na výkon, pokiaľ ide o implementáciu poľnohospodárskej politiky. Takže sa sústredíme na výkon skutočne. A vlastne komisia pripravila systém, aby sme trochu odstúpili od toho modelu, ktorý sme tu mali predtým, aby sa to nahradilo výkonnostným prístupom na úrovni členských štátov. A preto vlastne ten výkon bude základom v rámci tohto nového modelu a už vlastne v návrhu stanoviska vidíme, že máte určité problémy a boli by sme radi, aby sme sa sústredili na tých jednotlivých poberateľov, ale myslím, že sú tu určité zmeny, kde sa zdá, že ste pochopili to, že komisia už nebude kontrolovať manažment a kontrolné systémy v členských štátoch. A chcela by som vás uistiť, že tomu tak nie je, pretože tá nová, to nové nariadenie horizontálne dáva jasný rámec základných pravidiel, ktoré sú ustanovené zo strany európskej legislatívy a ktoré musia byť dodržiavané zo strany členských štátov. A to obsahuje aj manažment a kontrolné systémy a v podstate teda budeme mať vládne systémy, ktoré budú fungovať aj naďalej budú auditované. Myslím, že to je veľmi dôležitý základ. A vládne správne orgány, ktoré budú aj naďalej, sú to tie, ktoré sú tu aj teraz, Tie budú aj naďalej musieť splňať podmienky a predkladať správy komisie a komisia aj naďalej bude pokračovať v tých svojich kontrolách. A to vlastne znamená, že aj naďalej budeme postupovať v princípe toho jednotlého auditu a všetky kontroly na úrovni komisie vlastne sa budú týkať tých systémov členských štátov. Takže to bude znamenať, že vo vašej správe ste sa viackrát odvolali napríklad na problémy, ktoré riešili investigatívni novinári v minulosti a v podstate komisia teda zabezpečí to, aby tie kontrolné systémy členských štátov fungovali riadnym spôsobom. Ak nie, tak tu budú finančné korekcie, korektúry. Máme to v článku 8, 53 eh, tohto horizontálneho nariadenia. Chcela by som povedať, že keď hovoríme o týchto návrhoch, tak v podstate sa takto No, zavedie tá kontrol na úrovni platieb jednotlivých poberateľov a ak by sme išli toto cestou, mali by sme dvojaký systém, to isté, čo už máme teraz, ale mali by sme tu ešte ten výkonnostný rozmer navyše a to je to, čomu sa chcela komisia vyhnúť vo svojom pôvodnom návrhu a chceli sme teda riešiť tie otázky alebo kritiku, pokiaľ ide o administratívne zaťaženie na úrovni manažmentu a riadiacich systémov na úrovni členských štátov a takisto aj riešiť otázku modelu výkonu. Tento má nahradiť súčasný systém, hoci aj naďalej budeme mať tie predchádzajúce kontrolné systémy v takej podobe ako doteraz. Mohla by som o tom povedať ešte detálnejšie informácie, ale povedala by som už iba toľko v pozmeňujúcom návrhu 6, pokiaľ ide o článok 46, kde vlastne návrh stanoviska navrhuje, aby tu boli zmeny, pokiaľ ide o ten jednotný audit. Shell sa má zmeniť na mail, ale 127 nového finančného nariadenia obsahuje toto slovo share, kde sa hovorí, že má sa tu takýmto spôsobom postupovať, je tam ten výraz mať sa, shell, a takisto aj článok 46, tam sa stanovuje, že aké formy auditov budeme mať v rámci jednotného spoločného poľnohospodárstva. Takže v podstate je tam rovnaké znenie ako aj v tom nariadení. A takisto tu je ešte aj návrh, ktorý sa týka nových finančných nástrojov, kde sa uvádza, že členské štáty môžu auditovať Európsku investičnú banku, to je v návrhovom pozmeňacom návrhu, a to, čo tu bolo odsúhlasené na úrovni posledného nariadenia Omnibus, a je to aj v návrhu e, ustanovenia spoločných záverov že Európska investičná banka by nebola auditovaná zo strany členských štátov, ale že tieto by mali využívať správy, ktoré vlastne pripravuje Európska investičná banka ako taká. Takže opätovne sa dostávame k tomu, čo už bolo odsúhlasené na úrovni nariadenia Omnibus. Vítame teda váš pozitívny prístup, ale boli by sme radi, ak by ste sa ešte raz pozreli na navrhnuté pozmeňujúce návrhy pretože takýmto spôsobom sa vytvára iba dodatočná úroveň a budú tu skutočne prípady zbytočného dodatočného administratívneho zaťaženia a nebude tu situácia, ktorá by sa zlepšila. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujeme pekne. A čo teraz? Dostali sme sa akoby do slepej uličky, pokiaľ ide o našu rozpravu. Pomohlo by, keby ste pomohli naznačiť východisko z tej slepej uličky. Povedať, že vy ne, nemáte pravdu, iní povedia, nechceme to, no tak to nevypovedá o tom základom. Pani Bojchman, chcete k tomu ešte niečo povedať? Je to tiež otázka vzájomného pochopenia. Rada by som sa zamerala na to, že neodstraňujeme manažerský a kontrolný systém v členských krajinách. V podstate tvrdíme, že mali by si zachovať rovnaký systém riadenia ako dnes, taký integrovaný systém a že by sme pokračovali to, audit toho, čo funguje. A Avšak e, nechceli by sme, aby sa to dotklo e, konkrétnych príjemcov. To vlastne dnes i činíme našimi auditmi. Nepozeráme sa e, na e, jednotlivých príjemcov, ale na systémy, aby fungovali. Avšak snažíme sa odkloniť, odkloniť od paušálneho prístupu. Keď sa pozrieme na niektoré tie prípady, o ktorých ste hovorila, pokiaľ ide o investigatívnych e, novinárov, zistili niektorí, že sa nerešpektovali pravidla preto, že v daných podmienkach nedávali v danej členskej krajiny zmysel. Ideálne by bol model, kde členské krajiny môžu mať flexibilitu na zabezpečenie toho, že budeme plniť e, výkony, dopady, tak aby to dávalo zmysel v danej členskej krajine spôsobom takým, aké tie pravidla fungujú. Nie tým paušálnym spôsobom, terajší systém, už sme to povedali, sú tu prípady, kde prí, pravidlá sa nerešpektujú a robíme finančné korektúry, ale vlastne u výkonov plníme. Toto vytvára veľkú kritiku systému. Váš výbor tu E, prišiel so správou k administratnému zaťaženiu kontrol, kde sme museli tiež povedať, že je to správne, že je tu e, administratívne bremeno, zaťaženie a že by sme chceli zjednodušiť pravidlá. Jediný spôsob je však ten, e, že treba zabezpečiť, aby sa plnili aj výsledky a dopady. Treba chápať, že neodk odkláňame sa od zabezpečovania toho, že by členské krajiny mali kontrolné systémy. Určité zdôvodnenia v návrhu správy alebo stanoviska to vlastne naznačujú. Možno, že je tu možnosť nájsť spoločný hlas. Ďakujem. Máme skúsenosti, že keď sa pozeráme len na systémy, Máme tu tú skúsenosť, že realita tak trochu e, sa to od systematického pohľadu tá realita od, odkláňa. Chcem poukázať na to, že my máme ten dojem, že kontrolné systémy v štruktúrnych fondoch e, jednoducho e, nepresadzujú. Je to vlastne opakovanie toho, čo poznáme zo štrukturálnych fondov, kde Systematicky je všetko brilantné, ale keď sa pozrieme na mieste Čínu, tak ten lesk a sláva e, vyblednú. Potom nie sme v stave navrhnúť protisystém. To, čo vzíde z tej rozpravy, je vlastne podľa mojej predstavy hrozné. Sú tu stovky pozmeňujúcich návrhov, tisícky tak ten výsledok bude mať náhodnú výpovednú hodnotu, pretože sme v ťažkej situácii. Vieme, že spoločná polnohospodárska politika nie je ľahkým e, sústom, ale taká zlá vlastne doteraz vlastne nebola. A ten sen e, kont- prostriedkov bez kontroly, no to sa bez našej pomoci nikdy nesplní. E, Uvidíme, ako to pôjde potom ďalej. Ešte slovo spravodajcovi? Nie. Ja sa vlastne potom môžem venovať vlastne tej istej téme. Lehota pre pozmeňujúce návrhy je 10. január. Veľmi tesné. O 14. 28. a 29. januára tému budeme riešiť znova. Teraz bod 6, kde zasa ide o e, poľnohospodárstvo, konkrétne štrategické plány. Spravodajcom je samotný pán Celer. Nemáme žiadne prihlášky. Slovo má e, samotný pán spravodajca. Ďakujem ešte raz Spoločná plnospodárska politika znova je témou. Moje no stanovisko sa vzťahuje k správe alebo teda k stanovisku uh, uh, účtovného dvora uh, o SPP. Pomerne kritický tón tejto správy, pokiaľ ide o otázky a záležitosti komisie a ako sa tieto implementujú kritické je to z pohľadu účtovného dvoru voči komisie. Vítajú, že komisia sleduje cieľ e, forsírovať e, SPP smerom k výkonom a celoeurópske vlastne ciele. Kolegyňa Schmidt to takisto e, zdôraznila v svojej správe. Nuž a to bola i naša požiadavka e, z absolutórií minulých rokov. SPP jednoducho by sa nemala ponímať ako e, prerozdeľovanie prostriedkov, stroj na distribúciu peniaz. Malo by to byť oblasť politiky, ktorý si viac berie k srdcu celoeurópske ciele, najmä ekologické ciele, E, alebo boj proti klimatickým zmenám, ako to k tomu prispieva e, poľnohospodárstvo. Účtovný dvor však e, dospieva k záveru, že návrhy nie sú dostatočne revolučné, aby sa niečo zmenilo. To, čo počujeme i z výboru pre poľnohospodárstvo, že majú záujem, aby kritéria boli zjednodušené. Takže pridelovanie prostriedkov a financií na báze hektárov, naviazať na výmeru teda a potom proste povedať, e, nechajte nás napokojiť s inými požiadavkami. My predsa e, sa staráme o obživu Európanov a to by malo stačiť. Podľa účtovného dvoru e, je to nedostatok a len to môžeme podporiť. Chýbajú kvantifikovateľné, jasné ciele a tie tie ciele by sa mali e, opierať o výsledky a dopady. Nie len e, výstup, e, ale aj dopad, čo sa tým dosiahlo. A tiež stanoviť dopady, či sa ciele ozaj dosiahli, teda tie, ktoré sme si boli stanovili v rámci viacročného finančného rámca. Vo všeobecnosti by sa mali vytvárať lepšie finančné stimuly. Pozmeňujúce návrhy som predložil s cieľom e, záväzne e, zapracovať odporúčanie účtovného dvora do budúcej SPP. Potrebujeme jasné indikátory aby sme mohli hodnotiť a merať dopady a na to by sa mali, tým by sa mali riadiť transparentnejšie tie vyčlenené prostriedky. Členské krajiny musia mať úlohu mať spolahlivé, porovnateľné čísla e, k disponibilným prostriedkom, pretože doterajšie údaje sa ukázali byť nepostačujúcimi. Téma sa tu už pretriasala viackrát pri eh, absolutóriách a myslím si, že kvalita a spôsob, ako sa ako pracujú poľnohospodárske podniky, by sa mali jasne zohľadňovať, komu patria, či sú to naozaj rodinné podniky, ktoré tvárnia i krajinu a vytvárajú pracovné miesta v v danom regióne, alebo sú to už dávno len veľké priemyselné podniky, ktoré patria anonymným investičným spoločnostiam. My konštatujeme, e, polnohospodárska politika e, nie je len e, konkrétnym obchodom, ale da, dajú sa tu zarobiť dobré financie. Potrebujeme transparentné kritéria a kvalitu strategických plánov, ak ich chceme posudzovať. E, ja sa len pripájam k týmto záverom účtovného dvora, ktoré som bol odprezentoval. Ďakujeme. Slovo má pani Kádenbach. Ťažko je sa teraz e, zaujíma stanovisko k, stanovi- k názoru, ktorý nemáme k dispozícii, ale ak máme mať všeobecnú diskusiu k všeobecnej SPP, tu treba nadviazať na slova komisie. Ja si myslím, že by sa nám parlamentu dalo vyčítať, že my chceme paušálny prístup, pretože práve to v minulosti sme videli, že to nebolo účinné a to nebola len kritika účtovného dvoru, ale aj poslancov. Ide práve o to, že keď mám spoločnú poľnohospodárskú európsku politiku, a teda zdôrazňujem spoločnú, musí to byť aj nástroj na riadenie a to riadenie, smerovanie musí byť spoločné. Aj to mi chýba na vrú komisie. To kritizuje i účtovný dvor v tých návrhoch e, pod e, rúškou subsidiarity vlastne pripúšťame to, že použitie prostriedkov z pohľadu nás parlamentu či účtovného dvoru nie je preveriteľný, pretože málo e, máme spoločných kritérií, chýba nám kvantifikovateľný európsky cieľ. E, každá členská krajina, dokonca menšie federálne spolkové krajiny v, člen, e, v spolkových krajinách, by si mali vypracovať koncept. Je veľmi ťažké potom stanoviť, podľa akých kritérií tieto ukazovatele boli vypracované. Nemôžeme všade používať vedecké podklady, aby sme mali takýto diverzifikovaný systém. Je to čosi, čo v vzdialenej budúcnosti budeme prezentovať, ale si nemyslím tiež, že kvantifikovateľné e, ciele v tom terejšom navrhovanom rozsahu nám umožňa spolahlivú porovnateľnosť. A tu vidím veľké nebezpečie. Cieľom nie je paušálny postup, ale spoločné nasmerovanie európskej polnospodárskej politiky, preveriteľný, merateľný, aby sme sa vedeli odraziť od výsledkov, ale k tomu nám chýbajú tie ukazovatele. Ďakujeme a teraz za Európsku komisiu pán Šíle. Veľmi rád by som poukázal na tri body predrečníčky. Pre nás sú dôležité tri princípy. Poprvé, naše e, dlhoročné diskusie o zjednodušenie systému nás nepriviedli prideleko. My z toho vy, vy, e, sme vyvodili to, že musíme e, tento dotrajší systém pre, premeniť na systém, e, ktorý sa opiera o výsledky. A veci naviazať na výsledky, aby sme si potvrdili, že to, čo je jasne definované a preveriteľné, vedeli, ale nie e, ako to bude v detaile na európskej úrovni. Teda silnejšia subsidiarita, e, viac manévrovania, ale zameranie na spoločné princípy. Pokiaľ ide spoločné ciele potom ďalej, tu máme detailné, e, ešte lepšie formulované ciele, než tomu bolo doteraz, aby sme to celé spektrum polnohospodárstva vidieckej oblasti jasne poňali a v tejto súvislosti sme konštatovali základné princípy, ktoré sa dajú e, upraviť pre všetkých, či už je to cupping, kondicionalita, či rizikový management. To sú principiálne časti, ktoré treba e, zohľadniť. A potom v tej implementácii si myslíme, že treba ponechať manevrovacie priestory, pričom tie strategické piele by sa mali zamierať na nové špecifické ciele, ale mali by sa tiež opierať o starostlivo urobenú analýzu potreby konať v teréne. A tu je ten element e, diferencujúci. A pokiaľ ide o implementáciu tých strategických plánov, treba, aby to dosiahnuté v rámci SPP sme spoločne preverovali ročne, to je náš cieľ, ktoré zabezpečí to, že tie indikátory budú manažovateľné a na druhej strane budú mať dobrú výpovednú hodnotu. Tieto indikátory potom stanovia zo strany členských krajín určité mílníky v týchto kvalifikovaných oblastiach veci pokročia. Ak tomu tak nebude, budeme musieť zabezpečiť to, aby slabiny v implementácii, v tom systéme, aby sme ich adresovali časovo a tiež implementovali. Preto máme akčné plány v tých oblastiach, kde sú systematické odchýlky od implementácie SPP. Tieto tri aspekty, zjednodušenie, ruka v ruke so silnejšou subsidiaritou, spoločné princípy a ciele, zabezpečujúce spoločnú cestu politiky a jasné e, dosledovávanie výsledkov v ročnom rytme, aby orientácia v pláne GAP, tak ako sa to plánovali, bola implementovaná. A to treba podriadiť pravidelnému mechanizmu preverovania. Tie indikátory i výsledky, ktoré prekračujú tieto indikátory, to musí byť spravovateľné a to preverovanie musí byť blízko e, k tým aktérom. Nemá zmysel, ak sa budeme medziročne pozerať na výsledky biodiverzity všeobecne, keď vieme, že v konkrétnom teréne e, môžu trvať merateľné výsledky dlho. ťažko zaznamenať zmenu dusičnanov v pôde či vo vode v medziročnom pohľade. A keď pri, sa pozrieme na implementáciu, že to nefunguje, tak sa treba pozerať na to, kde sú sklzy, kde to nefunguje, aby sa tá situácia očistila. Dankeschön. Ďakujeme. Tie návrhy komisie, takmer im rozumiem, prečo ich takto poňala. Len váš optimizmus nezdielam. Tie výsledky, ktoré navrhujete, že teda dosiahnu sa týmto postupom. Nož, Doterajší problém bol v tom, že tu bola silná diverzifikácia v eh, poľnohospodárstve. veľké rozdiely medzi členskými krajinami. Tieto rozdiely povedú k tomu, že niektoré členské krajiny na úkor iných svoju politiku SPP budú e, tvárniť. To treba prepracovať, aby sa zachovala európska kohézia. Čo proti tomu chcete urobiť? To bola moja otázka. Z nemeckého pohľadu Baden-Württemberska som si myslel, že malé polnohospodári si zaslúhujú podporu, ale naozaj tí sa natrábia e, vo vzťahu k veľkým podnikom. V budúcnosti to bude už len horšie. Viem, že navrhujete capping a podobne, ale ja taká optimistická v tomto ohľade nie som. Čo urobíte jednoducho preto, aby jedni neprežívali na e, náklady druhých? Tá otázka bola vždy dôležitá pre rozdeľovania, kto dostane e, tie prostriedky. Ja som sa zaoberala z tohto dôvodu veľmi intenzívne so Slo- Slovenskom, ale bohužiaľ som eh, kvôli spoločnosti LOT zostala zablokovaná v Varšave. Keď eh, eh, je tu niečo, že dostanem 45 prostriedkov, tak niečo na tom nesedí. Máme nerovnaké štruktúry medzi napríklad Slovenskom, Čechami, Bulharskom. nerovnaké štruktúry má i Maďarsko. Aké možnosti riešenia e, prináša váš návrh komisie? Keďže nevidím ďalších rečníkov, tak ešte raz vám dám slovo. Prepáčte, kolega Celer sa takisto chcel vyjadriť, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja môžem iba pokračovať. Máme tieto nerovné štruktúry aj u nás doma v Nemecku. A štáty, ktoré ste spomenuli, pani predsedajúca, to sú štáty, ktoré vyvinuli socialistické tzv. polnohospodárstvo. Boli to veľké kolchozy, družstva. Aj v bývalej Nemeckej demokratickej republike boli takéto družstva, kde vieme, čo sa v 70. rokoch robilo, kde vlastne viaceré dediny boli dané do jedného družstva a táto diverzifikácia potom vo väčšine prípadov súvisela vlastne potom aj zo zmenou politických, alebo sa nenastala pri zmene politických pomerov. Teraz sa nazývajú akciové spoločnosti alebo majú nejakú hospodárskú podobu, ale v podstate v princípe sú to aj naďalej tieto veľkoštruktúry ako v minulosti a to je už ten rozdiel. Spomenuli si napríklad Bádensko, Württembersko alebo Brandenbursko alebo Sasko, Anhaltsko. Takže tam máme tých malých polnohospodárov, ktorí sa snažia v miestnej podobe e, robiť polnohospodárstvo, mali veľké ťažkosti ešte stále a vlastne vo východo nemeckých spolkových krajinách máme dokonca kvôli tomuto aj dva spolky polnohospodárov. Áno, to, čo ste tu vyspomenuli, pokiaľ ide o ten dopad, áno, to je situácia aj v súčasnej politike, nemusíme okolo toho veľa hovoriť. Myslím si, že je tu taký odkaz z minulosti, s ktorým sa musíme vysporiadať. Pokiaľ ide o budúcu politiku poľnohospodárstva, už tu bolo povedané, teraz vlastne tu spoločne si stanovujeme spoločné ciele, to by malo byť na vrchu a všetko, čo chce dosiahnuť ten strategický plán, musí byť odôvodnené práve vo vzťahu k týmto jednotlivým cieľom. A nie len pokiaľ ide o druhý pilier, ako tomu bolo doposiaľ, ale po, po, pre celé polnohospodárstvo, polnohospodárskú politiku. A v tomto kontexte tu máme aj určité komplementarity medzi prvým a druhým pilierom, napríklad podpora mladých farmárov alebo zosúladenie jedného pilieru, napríklad pokiaľ ide o tie ekoschémy v rámci environmentálneho prístupu, to všetko treba rozvíjať ďalej. A my si myslíme, že v rámci takéhoto princípu ideme smerom k takej vecnejšej politike a zároveň tu máme aj ten cupping, tie stropy, práve pokiaľ ide o prerozdeľovanie a jeho dopad, tak to ide tým správnym smerom, ale treba však pripustiť aj to, že nie je to nejaký krok, ktorý by to všetko prevrátil na hlavu, ale skôr je, dodá tomu taký prvok racionálnosti. Ďakujem pekne, to bola druhá otázka. A prvá otázka, tá nebola zodpovedaná. Už aj ja som zabudla pokiaľ ide o konkurenciu členských štátov, práve pokiaľ ide o jednotlivé systémy pohospodárskej politiky v týchto štátoch. Za týmto účelom sme vytvorili jasný rámec, pokiaľ ide o spoločné ciele a máme tu predlohu, že plány v rámci SPP na jednej strane musia reflektovať potreby priamo v teréne, ale na druhej strane musia e, vysvetliť aj to, ako tieto spoločné ciele sú v rámci SPP dosažiteľné. Takže máme tu jasnú predlohu, e, ktorá je smerom ku koherencii vo vzťahu k všetkým členským štátom. Potom tu máme kondicionalitu, ktorá vo vzťahu k environmentálnym otázkam stanovuje minimálne základné požiadavky. A potom tu máme ešte jeden proces, kde vlastne práve prijatím týchto plánov SPP, tak ako to poznáme už druhého pilieru, máme tu teda možnosť tieto záležitosti korigovať, porovnávať. Istotne viete, že v rámci druhého pilieru napríklad máme postup, kde hovoríme o mechanizme koherencie a máme tu dobré výsledky, kde sa zistilo, že takáto koherentnosť tu je v rámci implementácie a toto je vlastne prístup toho schvalovania, ktorý ide smerom k silnejšej koherencii. Zároveň tu máme ešte princíp ten, že komplementarita prvý a druhý pilier, to treba odôvodniť, pokiaľ ide o strategické smerovanie, pokiaľ ide o cieľ a pokiaľ ide o akčný rádius a vychádzame z toho, že by sme mali fungovať koherentnejšie, ako napríklad momentálne to je. Prvý a druhý pilier to sú vlastne dva odlišné svety, kde to nie je tak, že vlastne v rámci prvého v rámci prvého pilieru sa dajú vytvoriť rovnaké podmienky, ako ste práve spomenuli aj vy. Ďakujem pekne, uvidíme, čo z toho budeme mať. Nechcem to hovoriť ironicky, ale že mám veľa úspechov, pretože pre nás je to veľmi dôležité, ale neviem, sa tak pozriem na tú správu poľnohospodárstva, tak treba povedať, že v každej členskej krajine máme presietenie, zosietenie medzi poľnohospodárstvom a správou poľnohospodárstva. To znamená ten sen, že by, toto, že by títo mali, tá vyššia úroveň mala snahu kontrolovať. Ja už som sa tohoto sna vzdala. Sú tu ešte ďalšie ťažkosti, pokiaľ ide o proces manažmentu toho, že pokiaľ ide o kontro, to, čo nazývame kontrolou výsledkov, a kontrola výsledkov je veľmi dôležitá, aby bola neutrálna, hodnotovo neutrálna a sú tu však aj výsledky, ktoré sa takto neutrálne nedajú vnímať, takže to je dodatočná ťažkosť, takže počítate tu s niečím. Áno, my v rámci týchto kontrol máme jasné predlohy ohľadne toho partnerského princípu, pokiaľ ide o transparentnosť vo fáze prípravy pokiaľ ide o implementáciu plánov SPP, to znamená, máme predlohy, že jednotlivé ministerstva, ako napríklad Ministerstvo pre životné prostredie, ako jednotlivé spolky, musia byť do toho zaangažované. To sú očakávania, ktoré majú viesť k otvorenosti tohto celého procesu a transparentnosti. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na koniec našej diskusie a E, presvedčená som o tom, že by sme mohli pokračovať, ale nechcela som teraz robiť také návrhy, ktoré by boli chaos, že by sme zničili ten systém. Mňa už zaujíma iba to, ako to funguje a či to vôbec funguje, takže uvidíme, čo v rámci parlamentného procesu nakoniec na záver budem mať. Pokiaľ ide o lehoty, 10. január, kedy vlastne príde tá správa kolega Celer, spravodajca ešte nakoniec sa má možnosť vyjadriť, nech sa páči. pokiaľ ide o to, čo tu odznelo. Smerovanie teda je v poriadku, ja som to posolstvo zaznamenal, podporujem ho, ale vieme, ako zmýšľajú naši kolegovia v výbore pre polnospodárstvo. Ja si myslím, že by sme mali tento rozhovor e, robiť aj na úrovni celého parlamentu. Moje pozmeňujúce návrhu som teda na, za, zatiaľ sformuloval, ale pokiaľ teda ide to stanovisko účtovného dvora, a potom v najbližších dňoch budeme mať aj to stanovisko pripravené, kde vlastne nadvážeme na tú predchádzajúcu fázu, pokiaľ ide o tie prípravné e, fázy, ktoré bolo treba prepracovať, takže neviem, čo si k tomu pomyslí gestorský výbor a aké smerovanie zadá. Bolo by teraz dôležité, aby tá správa ešte dnes prišla, pretože lehota tu je už 10. januára a my meníme celú správu, takže bolo by dôležité, aby sme to stanovisko mali, ak by to bolo možné, ešte dnešný deň. Týmto sa dostávame k bodu číslo, číslo 7. Na zasadnutí v septembri sme tu spolu s komisárom Oettingerom privítali pána Krafa, generálneho raditeľa útoru pre vnútorný audit, a po tých diskusiách sme sa dohodli, že tá diskusia bude ešte v budúcnosti sa realizovať. Tá správa Sú to veľmi dôležité informácie, ktoré sú v týchto dokumentoch obsiahnuté a chceli sme sa s vami o nich porozprávať, takže ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Pán Krav, vidím, že ste sa zmenili, máte nové okuliare. Gratulujem aj vám, všetko dobré v novom roku. Neviem teraz, či by ste mohli v stručnosti predstaviť túto správu, pretože doposiaľ ste ešte k tomu nedostali vlastne slovo, takže nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem aj za mňa by som si vám dovolil zaželať čo najúspešnejší rok 2019. Vám samozrejme aj všetkým členom výboru. Presne ako ste povedali, vzhľadom na vypočutie pána komisára Ettingera, ktoré predchádzalo môjmu vystúpeniu, nebolo veľa času eh, ísť do podrobností správy, preto som rád, že som dnes medzi vami, aby som vám mohol poskytnúť podrobnosť podrobnejšie informácie ohľadne auditu, ktorý prebehol v roku 2017. Ako viete, v zmysle finančného nariadenia komisia predkladá v kontexte absolutória um, správu o zisteniach auditu a odporúčania. A ako ste presne povedali, keďže nebola príležitosť um, predniesť tak, také, takú úvodnú interpretáciu, tak by som vám rád podrobnejšie pohovoril o tom, čo sa nachádza v správe. Správa jasne hovorí o tom, že komisia, eh, komisii ide o transparentnosť a práve táto správa poukazuje transparentným spôsobom na to, kde sa nachádzajú tie slabé miesta. Správa ale poukazuje aj na to, že komisia um, príjma kroky na zlepšenie slabých miest. Takisto poskytujeme podrobné informácie v rámci časti 1 dokumentu útvarov komisie, ktorý je k správe o vnútornom audite priložený. Tam sme vložili tabulku, kde vysvetľujeme kroky, ktoré už komisia podnikla následne po každom audite, e, ktorý, ktorý e, bol v roku 2017. Um, ehm, ide o prvú výročnú správu, ktorú ja predstavujem na, vašom, na pôde vášho výboru a ide teda o audit, ktorý bol zrealizovaný v rámci mojej zodpovednosti. Preto vám chcem vysvetliť, ako, ako došlo k realizácii jednotlivých záväzkov a samozrejme um, ja nemôžem byť zapojený do dohľadu nad auditom vzhľadom na moju zodpovednosť a Predtým som bol um, zástupcom riaditeľa DG Budget, pani Ea Zenda, ktorá bola zodpovedná za absolutórium rozpočtu 2017, mi, mi už položila otázky 27. septembra k tejto veci a ja som zareagoval na jej otázku. Vzhľadom na dôležitosť požiadavok v zmysle medzinárodných noriem si myslím, že je vhodné, aby som opätovne ponúkol prehľad o jednotlivých opatreniach. Vzhľadom na inštrukcie, ktoré som vydal 7. marca marca 2017 ehm, dohľad nad príslušnou auditorskou prácou spadá pod zodpovednosť pána Jeffa Maisna, bývalého riaditeľa. Um, um, pán Mason je tu dnes so mnou, sedí po mojej ľavici. Dojednania, ktoré som zaviedol, predpokladali takisto, že výbor EPC bude pravidelne informovaný o štruktúre a implementácii. Na EPC prípravnej skupine prebehla predbežná diskusia 6. apríla 2017 a 3. mája 2017 potom prebehla diskusia na samotnom výbore. Eh, počas zasadnutia sme, zbilanco, sme, sme si zanalizovali kroky, ktoré boli vykonané dovtedy v súvislosti s auditom. Záver bol taký, že tieto dojednania sú v súlade s medzinárodnými normami a ostatnými postupmi a EPC um, ehm, s uspokojením um, vyhlásilo, že pokiaľ ide o príslušný audit, tak prebehol nezávisle. Viac auditov nájdete v časti 6 bo teda viac informácií o tom nájdete v časti 6. Predtým, než sa dostanem k informáciám o výsledkoch a dosahu konkrétneho auditu, by som vám rád poskytol informácie o, im, o implementácii e, auditorského plánu. Do 31. januára 2018 98 plánu bolo zrealizovaného. Zas, vykonali sme 140 úloh, 44 bolo samotným auditom, 19 bolo ďalšími krokmi, ktoré sa týkali realizácie konkrétnych úloh, ďalej tam boli potom dve revízie a konzultácie. V roku 2017 IIS e, vydalo 199 odporúčaní. 197 bolo plne akceptovaných a dve boli akceptované len čiastočne. Na základe toho sme pripravili akčný plán, ktorý bol predložený a schválený výborom AIS. Vo všeobecnosti to trvá istý čas, než sa plány implementujú. Preto nedáva zmysel sa teraz sústrediť len na implementáciu e, akčného, akčných plánov z roku 2017. Namiesto toho by som vám rád ponúkol prehľad um, následných krokov v súvislosti s odporúčaniami z roku, z roku 2013 až 2017. Z týchto zhruba 1800 odporúčaní, tisíc, zhruba 1400 bolo predmetom realizácie, to znamená, že zhruba 80 bolo implementovaných, ďalších 20 e, sa v súčasnosti implementuje a 12 veľmi dôležitých e, implementácií um, bolo, um, nebolo implementovaných včas a to mám na mysli zhruba lehotu dlhšiu ako 6 mesiacov. Ďalej sme Ďalej výbor implementoval veľkú časť, e, zhruba 92 odporúčaní, ehm, zhruba 1200 ehm, bolo uzatvorených a len 5 nebolo uzatvorených. Časť 2 dokumentu pracovných útorov komisie poskytuje podrobnosti k AIS a k ďalším a k ďalším krokom. Výbor sa domnieva, že pokiaľ ide o aktuálny stav implementácie odporúčaní, je uspokojivý a že ho možno porovnať k predchádzajúcim rokom. Ale treba sa venovať aj na dôležité odporúčania, ktoré neboli realizované alebo ktoré boli realizované neskoro. Informácie o nich nájdete v časti 3 správy. Teraz sa dostávam k záverom s hľadom, e, ktoré sa teda týkajú auditu EIS z roku 2017 upozorňujem na dva aspekty vnútornej práce, ktorá prebehla v roku 2017. Závery AIS k záverom a teda poď jednak o závery a jednak o stanovisko k finančnej správe. Pokiaľ ide o prvý dôležitý aspekt, audit výkonnosti v súlade s finančným nariadením som ja a auditorský tím pomohli útvarom komisie identifikovať oblasti, kde by mohlo dôjsť k zlepšeniu v roku 2017 sme sa sústredili na dôležité oblasti, ako napríklad otázky súvisiace so správou, um, manažerské postupy, bezpečnosť eh, IT, um, mm, alebo mm, spoločné riadenie a podobne. I, išlo o veľmi dôležité oblasti. Um, Správa dospela k záveru, že stále treba pracovať ďalej na mnohých oblastiach, ale zároveň bolo uvedené, že veci postupujú dobre v mnohých oblastiach. Akčný plán bol definovaný nadväznosti na audit a výbor následne tento akčný plán potvrdil. Časť číslo 1 správy obsahuje podrobnejšie informácie k jednotlivým úlohám. Pokiaľ ide o druhý dôležitý aspekt, finančnú správu a systém v rámci komisie vo všeobecnosti, tu by som chcel pripomenúť, že som poskytol celkový prehľad, ktorý vychádza z dosahovania súladu, a teda auditu dosahovania súladu a berie do, do úvahy aj ďalšie zdroje. Ako viete, externý auditor dvor auditorov a ja ako vnútorný auditor Európskej komisie sme vydali na rok 2017 podobné stanovisko auditora. Obaja sme dospeli k tomu, že vo všeobecnosti systém vnútornej kontroly, kontroly komisie funguje, ale predsa len sa tam nachádzajú oblasti, kde sú slabé miesta. Ja ako interný auditor som poskytol pozitívne stanovisko, ktoré je kvalifikované vo vzťahu vzťahu k výhradám, ktoré súvisia s vyhláseniami, e, komi- alebo teda, ktoré sa nachádzajú aj vo vyhláseniach e, Generálnej komisie. Um, išlo, išlo o išlo o to, aby sme poukázali na to, v čom tkvie korektívna kapacita našich systémov a s tým, aby sme si boli istí, že existuje náležitá úroveň ochrany nehovorím, že všetko je dokonalé. Určite treba ešte veci vylepšiť, ale vo všeobecnosti môžem konštatovať, že naše systémy fungujú. Komisia identifikovala problémy a rieši ich. Ale predsa len je tu ešte jedna vec, ktorú by som rád nadniesol a ktorú som e, identifikoval aj minulý rok. Ide o tzv. E, dôraz na podstatu. Keď, pokiaľ ide o implementáciu finančných prostriedkov komisie, tak som upozornil na spolahlivosť komisie, pokiaľ ide o mm, sprostredkovateľské orgány, ako napríklad tretie krajiny, medzinárodné organizácie, spoločné podniky, neurópske orgány a decentralizované orgány EÚ. Aby sme, aby generálne riaditeľstva komisie musia preto dohliadať nad realizáciou týchto programov a poskytovať usmernenie tam, kde je to potrebné. Riaditeľstva preto musia realizovať a implementovať efektívny spôsob monitorovania a nahlasovania, aby sme sa ubezpečili, že tieto subjekty a ďalší partnery naozaj efektívne jednotlivé programy implementujú a náležite strážia a ochraňujú finančné záujmy únie. Spätná väzba, ktorú som dostal, poukazuje, že komisia je naozaj odhodlaná um, náležitým spôsobom v tejto oblasti postupovať. Chcem ešte zdôrazniť, že závery auditu um, Eh, sú, sú, sú niečím, čomu sa venujú mm, kolegovia na komisii a to je veľmi dôležité. Venuje sa tomu kolegium, ako viete, ehm, členmi je 6 komisárov a traja externí členovia. Za pána Timmermansa um, bola venovaná obzvlášť pozornosť kvalite auditu a včasnému včasnej implementácii odporúčaní EPC za, ne, muselo v niektorých prípadoch zasiahnuť preto, aby boli zohľadnené odporúčania a jednotlivé kroky, ktoré boli navrhnuté auditormi. Dovolte mi, aby som uzatvoril svoju prezentáciu tým, že by som rád zdôraznil, že jednak interný orgán auditu a auditorský výbor spoločne pomáhajú komisii a spoločne sa ubezpečujeme, že naše systémy naozaj fungujú tak, ako majú. Všetko sa nachádza v našej správe. Tam, tam nájdete aj informácie o podrobných krokoch jednotlivých riaditeľstiev. Ide najmä o oblasti, kde sme identifikovali slabé miesta. Ja som rád, že môžem konštatovať, že systém sa počas uplynulých rokov skvalitnil, tak ako nakoniec uviedol aj dvor auditorov. A ja som si istý, že vzhľadom na prvky a jednotlivé informácie, ktoré sa nachádzajú v správe a vďaka monitorovaniu implementácie akčných plánov dôjde do budúcna k ďalšiemu skvalitneniu našich systémov. Samozrejme, že veľmi rád zodpoviem na akékoľvek otázky, ktoré v tejto súvislosti môžete mať. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že sme všetci získali naozaj dobrý obraz a pok- bolo povedané, že keď sa objavili problémy, tak hneď začali byť riešené. Takže s týmto sme veľmi spokojní. Hm, sme, sme vám veľmi povďační. Predsa len tu však zo pár bodov, o, ktorom by sme, o ktorých by sme mali diskutovať. Takže nech sa páči pani správodajkyňa, ktorá má na starosti absolutórium komisie. Ďakujem veľmi pekne včasný nový rok, čaká nás veľa víziev. Ja dúfam, že budeme, sa budeme tešiť všetci dobrému zdraviu. Takže e, zareagujem teraz na pána Krapa. Ďakujem veľmi pekne za naozaj e, správu, ktorú nám predkladá. Musím len povedať, že skutočne tá komunikácia s pánom, s pánom interným auditorom bola e, veľmi dobrá. Mm, Ja som si samozrejme vypočula váš výklad eh, k správe a som som rada a eh, že bol odvedený obrovský kus eh, práce a preto si myslím, že by sme tú prácu mali, mali aj uznať a pretože skutočne bolo vynaložené obrovské úsilie. Podarilo sa nám pokročiť v mnohých oblastiach a zároveň vieme aj presne, kde nás čaká ešte veľký kus práce. Vy ste hovorili o niekoľkých bodoch. Hovorili ste aj o nepriamej správe. Videli sme spoločnú správu, spoločné riadenie. Svedkami toho sme boli po niekoľko rokov. Videli sme to v prípade štruktúrálnych fondov. E, diskutovalo sa o, o možnej harmonizácii, o, o zjednotení jednotlivých krokov. Boli sme, boli sme svedkami toho, ako komisia pracovala, ako identifikovala systémy na zlepšovanie jednotlivých krokov, hoci v niektorých prípadoch mm, bolo potrebné sa dopracovať k určitej koherentnosti, ktorá, ktorá by umožnila aj porovnateľnosť, teda nielen historické porovnanie um, nie je skrátka možné, aby sa z roka na rok menili, menili spôsoby porovnávania. Ide, ide o to, aby bolo možné porovnať a zanalizovať si, či, sa, či došlo k zlepšeniu situácie alebo nie. Hovorili ste aj o generálnych riaditeľstvách a o tom, ako postupovali. Hovorili ste o, o odporúčaniach ehm, Áno, i tam boli rozdiely aj v metodike, čo takisto viedlo k tomu, že nebolo jednoduché porovnávať jednotlivé aspekty. Preto som sa vás chcela spýtať, pokiaľ ide o priame riadenie, akým spôsobom by sme mohli ešte túto vec zlepšiť eh, viac. A ďalej by som sa chcela spýtať, akým spôsobom sa, sa, sa nastavuje spolupráca s agentúrami, alebo akým, akým spôsobom predpokladáte e, alebo akým spôsobom by ste chceli ďalej postupovať. Je tam teda tá priama časť, ktorá, ktorá ide nad rámec jednoduchých odporúčaní Hovorili ste o tom, že akčné plány trvajú určitý čas, majú istý, mali by mať tiež istý formát, aby sme mohli dosledovať ich náplňanie a porovnávať ako som povedala. Potom hovorili ste o mm, pokiaľ hovorili ste o európskom rozpočte a spomínali ste aj kvantitatívne hľadisko. Um, a problémy, ale problémy, ktoré môžu vzniknúť v rámci jednotlivých politík, môžu predstavovať naozaj veľký objem finančných prostriedkov, ale ja by, ja by som sa rada, ja by, ja by som rada poukázala na tú kvanti, kvalitatívnu časť. Um, napríklad uh, migračná téma, uh, napríklad tam sa nachádza určitý, určitý objem prostriedkov, ktorý povedzme nie je vysoký, ale predsa len môže mať um, um, negatívny dosah. Čiže chcem sa spýtať, e, do akej miery od roku 2017 vy ako interný auditor zohľadňujete tieto aspekty a zohľadňujete tie, tieto aspekty vnímame to totiž tak, že, že tu prebieha určitá politická diskusia, tie problémy tu sú, čiže obe hľadiska, kvantitatívne aj kvalitatívne, by mali byť obsiahnuté vo vašich akčných plánoch. Ide predsa o ochranu rozpočtu a hm, chránime ho vlastne aj tým, že bude možné refundovať tie prostriedky v prípade potreby, ale máme aj určité nastavené um, výsledky a milníky, ktoré, ktoré musíme um, alebo teda ktoré musia generálne riaditeľstva byť schopné dosiahnuť. A čo sa stane, ak nedosiahnu, um, tomu sa musíme potom nejakým spôsobom vyhnúť alebo to skorigovať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, zareagujem ja e, súhlasím s tým, že zmeny dávajú zmysel len vtedy, ak e, sú naozaj nápomocnými. A počas e, diskusie s generálnymi riaditeľmi ste hovorili, že ten prístup by mal byť konzistentnejší, harmonizovanejší naprieč všetkými politickými oblastiami Európskej komisie. Ja musím povedať, že podľa mňa kľúčový, kľúčové ukazovatele, ktoré nám umožňujú merať e, pokrok v rámci jednotlivých oblastí, sú už harmonizované do istej miery Mám teraz na mysli čiast, čiastky, na ktoré sa stiahuje riziko vyplácania a uzatvorenia. Čiže um, ja som poskytol informácie, ktoré sa týkajú ohrozených platieb um, do určitej lehoty a ten koncept sme práve pri, pripravili Ehm, aj v rámci nahlasovania. A ja súhlasím s tým, že väčšina DG poskytlo dodatočné informácie ukazovatele k ďalším špecifickým informáciám ohľadne tej ktorej oblasti. Ale toto prebieha preto, aby sme poskytli naj, najlepšie možné informácie, ktoré v jednotlivých oblastiach existujú. Samozrejme, môžeme vždy ešte racionalizovať jednotlivé postupy, s tým, že by sme vzali do úvahy aj vaše obavy a obavy ďalších, aby sme jednoducho tieto postupy zjednodušili, aby zúčastnení aktéry lepšie porozumeli tomu, čo sa deje, ale predsa len sú tu aj isté limity toho, čo môžeme urobiť. Prečo? Pretože, je tu, pretože máme viaceré právne rámce, organizačné rámce, ktoré majú svoje špecifiká, ktoré treba brať do úvahy. Teraz k tomu, ako dosledovať, dosledovať oblasti, ktoré, ktoré sú, na, na ktoré sa vzťahuje tzv. tá nes, nepriama správa. Ja som už o tom hovoril. Ja som dostal uh, spätnú väzbu od kolegov z komisie a bolo mi povedané, že tieto otázky sú brané veľmi vážne. A práve v tejto chvíli analizujeme to, ako by sme mohli zriadiť skupinu, um, ktorá by sa venovala tomu, aké alebo tomu, ako by sme ďalej mali postupovať, ako situáciu zlepšiť, ako pracovať na slabých miestach a ako posilniť postupy dohľadu do budúcna. Tento spôsob, mimochodom, je niečím, čo prebieha aj v ďalších oblastiach v rámci Európskej komisie. Preto máme pomerne vysokú mieru implementácie vo vzťahu k akčným plánom, ktoré boli ktoré boli pripravené e, na účely e, korekcie slabých miest vo všeobecnosti takmer 100 ehm, všetkých e, odporúčaní sú zo strany auditovaných akceptované a následne sú aj implementované. A preto mm, mm, musím a naozaj môžem konštatovať, že sa aj dosledovávajú a výbor pre audit nám pri tejto úlohe aj veľkým dielom pomáha. Kedykoľvek totiž v rámci komisie diskutujeme o týchto otázkach, vtedy výbor EPC do toho vstúpi tiež a diskutuje s nami, diskutuje o um, možnostiach vylepšenia a podobne. Snaď som zareagoval na všetky vaše otázky. Ak nie, Prosím, e, dajte mi vedieť a veľmi rád poskytnem ďalšie doplňujúce informácie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám zo pár otázok. V správe sa opakovane hovorí o o slabých miestach, o ktoré sú to tie slabé miesta. A ďalšia otázka sa týka správy samotnej a medzinárodných finančných inštitúcií IFIS. V správe je to napis, v správe je napísané, že generálne riaditeľstvo DEFCO objasňuje zálohové platby, predfinancovanie po desiatich rokoch. Čo sa, čo sa dá vôbec po desiatich rokoch ešte zistiť? Nejde mi o ochranu rozpočtu, ide mi o to, že naozaj musíme mať určitú disciplínu, musí tu panovať určitá dôvera, mm, čiže čo sa dá presadiť po desiatich rokoch? No a ako teda vyzerá aktuálny stav tejto problematike? A ďalej, tak ako s pánom generálnym tajomníkom, tak ako s pánom komisárom Ettingerom sme diskutovali o Audit Progress Committee. Mm, my sme sa do, a počas diskusie sme sa, zau, sme dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Ja sa pýtam preto, k akým záverom môže dospieť tento výbor. Um, na základe toho, čo im dávate k dispozícii. A v správe sa ešte hovorí, že tento výbor nemôže porovnávať eh, výsledky s výkonnosťou manažmentu, pretože tie informácie nie sú dostatočné. Pani predsednička sa pýta, kde sa tu vzal ten hluk, či tu niekto vysáva, či naozaj gibt genau. Also, ja, Leute, Leute, Leute. Ja, danke. Genau. Ďakujem. Čiže eh, to bola otázka k výboru, aké možnosti existujú. Ďalšia vec, generálne riaditeľstvo DEFCO K tomuto riaditeľstvu tu padla jedna otázka ak nie sú k dispozícii údaje, ktoré sa týkajú stretu záujmov, ak teda riaditeľstvo zodpovedajúce údaje nedostáva, tak nie je jednoduché potom e, problém vyhodnotiť. Môžete nám prosím k tomu niečo povedať či doplniť? Pani, ďalej, pani komisárka Georgieva za svojho pôsobenia um, s nami diskutovala o otázke, ke rozpočtu, ktorý by vychádzal z výsledkov. Ja som rada, že sa táto problematika vo vašej správe nachádza. Ja by som sa rada spýtala na, na to, akú úlohu to zohráva. Ja viem, že čiastočne sa tomu venujete a hovoríte o tom, že treba, aby, aby sme to, tú správu náležite pochopili, alebo teda to, ten manažment, že pochopili. Ja by som sa chcela spýtať, ako sme sa dostali, dostali ďaleko, pokiaľ ide o aspekt rozpočtu, ktorý sa e, opiera o výsledky. Ja som mala skôr pocit, že ide, išlo skôr taký, o taký reklamný krok. Preto sa pýtam, skutočne sa niečo udialo v tejto veci? A poprosila by som vás teda, keby ste mi mohli na to zodpovedať. Ďakujem veľmi pekne budem reagovať na tie otázky v tom poradí, ktoré tu mali, ktoré tu boli. Well, we have um, a very sophisticated way... Máme tu sofistikovaný spôsob klasifikácie zistení, ktoré vlastne v rámci našich auditov vyprodukujeme a v rámci týchto zistení sú dané určité hodnotenia, ratingy a ja vám prečítam, ako sa tieto definujú. Napríklad kritickou slabinou je fundamentálna slabina, ktorá škodí celku alebo časti auditovaného procesu v rámci generálneho rediteľstva alebo celej entity ako takej. Takže laicky povedané by sa dalo povedať, že to je niečo, čo sa týka celého DG, generálneho rediteľstva. Istotne ste videli v rámci našich štatistík, ktoré my dávame k dispozícii v rámci výročných správ, že máme nízky počet kritických odporúčení. Ja si myslím, že to je jasný ukazovateľ, že máme silné systémy, ale nemáme problém identifikovať kritické slabiny, keď na ne narazíme. Poskytujeme informácie, týmto kritickým slavinám, ale takisto aj ohľadne veľmi dôležitých slabín. A tieto sú klasifikované ako slabiny, ktoré škodia celku alebo veľkej časti auditovaného procesu. To znamená, nejde tu o IDG alebo inštitúciu ako takú, ale ide tu o proces, ktorý, kde sa robí audit a potom môžeme ísť ešte ďalej detailne, ako sa to má predkladať, keď toto odporúčanie má byť implementované a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad kritické slabiny my vyžadujeme okamžité kroky na to, aby sa urobilo to, aby tieto riziká boli odstránené, keď sa tu identifikuje takýto problém, tak očakávame promptné kroky a pokiaľ ide o dôležité odporúčania, tam to treba postupovať čo možno najrychlejšie, as soon as possible. Myslím, že toto vám sprostredkuje taký prehľad toho, čo my vnímame pod tým, keď hovoríme o slabinách, ako my klasifikujeme tieto slabiny v rámci jednotlivých kategórií. A pokiaľ ide o tieto e, otázky, ktoré DigiDevko prednieslo, súhlasím, že keď E, sa robí clearing pre financovania 10 rokov. My sme to kritizovali v rámci našich správ, ale takisto treba zobrať do úvahy právne požiadavky finančného nariadenia. Niekedy nie je možné urobiť clearing pri financovania včasnejšie. A pokiaľ ide o APC, ja som vám povedal, že APC je veľmi dôležitým fórom v rámci komisie, pretože zohráva poradnú úlohu, zabezpečuje prehľad nad všetkými postupmi a systémami v rámci Európskej komisie. A vy ste uviedli, vy ste sa odvolali na výsledky nášho auditu, pokiaľ ide o správu komisie, že to EPC nedostalo informácie ohľadne toho, ako manažment nakladá s kritickým rizikom a my takisto sme uviedli, že tá rada korporátna berie do úvahy iba tieto prierezové riziká, ale nebolo, nepočítalo sa s tým v rámci mandátu, že by sa malo s týmto rizikom niečo urobiť a tá rada korporátna sa nevysporiadala s kritickými rizikami na úrovni generálneho riaditeľstva, ktoré nie sú prierezové, hoci to môže byť materiál pre inštitúciu ako takú. Takže my sme odporúčali preto nasledovný postup. Korporátna rada manažmentu prostredníctvom generálnych riaditeľstiev a ústredných služieb dostane kompletný zoznam, prehľad všetkých týchto všetkých týchto informáciách, či tu ide o prevzor alebo jazykové rizika. A potom táto rada rozhodne o tom, či tu je diskusia potrebná ohľadne toho, že by sa to prerokovalo na úrovni generálnych riaditeľov jednotlivých riaditeľstiev a potom sa vytvorí tento zoznam plus dodatočné informácie a tieto informácie potom dostaneme my my teda to berieme do úvahy v rámci našich vlastných hodnotení rizik. Napríklad momentálne robíme hodnotenie rizika strategického pre ďalšie 3 roky a potom tá informácia sa dá výboru pre kontrolu pokroku v auditoch. Takže tento výbor tá sekcia dostane teda feedback, spätnú väzbu od e, vyššej úrovne, či tu ide o prierezové alebo neprierezové riziká a potom sa uvidí, či sú tu nejaké nedostatky v rámci hodnotenia rizika ohľadne tých krokov, ktoré robí management, pokiaľ ide o kritické riziká a takisto aj pokiaľ ide o to, ako služba e, chce s tým naložiť. A tento táto sekcia pre pokrok v audite môže potom robiť konkrétne kroky, či už teda v tej podobe, že urobí komentár, že treba, aby sme my urobili niečo, alebo sa skontaktuje s ďalšími grémiami, aby tu došlo k objasneniu situácie. A pokiaľ ide o JASPu, áno, to bola otázka, ktorú sme my identifikovali, bol to problém, ktorý sme identifikovali. Bolo priam nemožné analyzovať presne, efektívnosť, efektivitu implementácie jednotlivých krokov, ale v rámci akčného plánu teda počítame my s opatreniami, ktoré by mali zlepšiť tú situáciu. A pokiaľ ide o rozpočet, ktorý sa má sústrediť na výsledky, tak bol by som pozitívnejší ako vy, pani e, predsedníčka, pretože ja som bol skutočne veľmi rád, keď som si prečítal v rámci výročnej správe o pokroku, že OECD si myslí, že náš rámec výkonnostný je silnejší ako výkonnostný rámec ktoréhokoľvek členského štátu OECD. To však neznamená, že sme dokonali, ale myslím si, že máme dobrý systém a ak sa pozrite na tieto jednotlivé správy, ktoré my sme poskytli, alebo ktoré napríklad poskytli operačné DG, tak získate informácie o viacerých oblastiach, pokiaľ ide o dosiahnuté výsledky. Áno, sú tu problémy. Naposledy sme napríklad hovorili o štatistikách, ktoré nie sú vyprodukované na úrovni Eurostatu, kde my sme identifikovali rizika, pretože tie kvalitatívne kontroly nie sú na tej istej úrovni. Keď sa pozriete na štatistiky, ktoré produkuje Eurostat. Takže ja by som skutočne bol pozitívnejší v tejto oblasti, predovšetkým ak sa pozrieme na akčné plány, ktoré sme my prijali za jednotlivé generálne riaditeľstva, pokiaľ ide o tieto oblasti, kde sa robili takéto výkonnostné audity, performačné audity, tak tá situácia sa tu zlepší v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme pani kolegyňa Ayala Sender. E, Ďakujem. Nechcela som miešať dve veci dohromady, teda výbor a to, čomu som, e, k tomu, čo bolo povedané následne, teda e, k tej hierarchizácii a jednotlivým problémom, ale chcel som sa spýtať, pokiaľ ide o identifikáciu toho, že či má nejaký problém dosah na celú inštitúciu, alebo či má dosah len na určitú časť postupu, procesu alebo na, cel, na celý proces. Tam som sa chcela spýtať, že akým spôsobom sa identifikujú tí, ktorí sú za to zodpovední, teda tí, ktorí musia čeliť potrebným zmenám a akceptovať, že došlo, že sa tam nachádza problém. A po druhé, vy ste povedali, uh, hovorili ste o tej časti, o, o teda o jednotlivých častiach, hovorili ste o harmonograme, akým spôsobom sa nastavuje takýto kalendár, takýto harmonogram. Um, Vychádza to z typu problému, či je naliehavý alebo nie, akým spôsobom prebieha identifikácia. Um, máte, máte nejaký formát, ktorý sa viac menej využíva a ktorý využívajú jednotlivé inštitúcie, či už ide o tú priamu alebo nepriamu časť. Ďakujem. Graf, bitte. Pán Graf, ďakujem. V našich správach jasne avizujeme povahu zistení, či už je to kritické, veľmi dôležité, dôležité a tiež s tým spojené odporúčania, ktorými chceme situáciu zlepšiť. To sa potom diskutuje s daným subjektom a na ňom je presne vysvetliť, aké kroky budú implementovať aby sa riešili slabiny, ktoré sme boli identifikovali a tiež lehoty. Kedy musí byť ten krok prijatý? A keď nie sme spokojní, ak si napríklad nemyslíme, že tie kroky riešia otázky, ktoré sme identifikovali, nepríjmeme ten akčný plán, ak si myslíme, že niečo potrvá pridlho, takisto jasne povieme, že nepríjmeme akčný plán. Bol som vám už povedal, že 99% odporúčaní u nich akceptujeme v konečnom dôsledku akčný plán. Musím znova zdôrazniť, že veľmi často, kedykoľvek je tu problém, kedykoľvek subjekt nepríjme odporúčanie, je tu sklon, že APC prízve e, subjekt do výboru pre pokrok v e, audite a že sa budú diskutovať dôvody spojené s tou situáciou. Bolo to tak v dvoch prípadoch, kde sme nemali akceptáciu subjektu, ktorý bol predmetom auditu, napríklad, že zdroje neboli k dispozícii Takže v konečnom dôsledku sme sa nedostali k súladu. U všetkých ďalších sme mali e, dohodu a veľmi úzko sledujeme implementáciu. Máme teda databázu, keď e, posudzujú tie kroky, na základe týchto informácií robíme follow-up a keď sme spokojní, uzavrieme odporúčania, ak nie, otvoríme to znova, aby sme zabezpečili, že risk bol dost, riziko bolo dostatočne pokryté. Len vám pripomeniem, že máme 12 odporúčaní z toho veľkého čísla, ktoré som vám avizoval, kde je sklon viac ako 6 pardon, viac ako 6 mesiacov v končnom dôsledku chceme, aby sa kroky prijali. Asi polovice z týchto 12 krokov, ktoré mali dlhodobý sklon, sklos, pardon, sú implementované a my budeme vyvíjať tlak, aby jednotlivé riaditeľstva plnili svoje záväzky. I ja mám veľmi e, hodné otázky čo sa zmenilo? Mám pred sebou tie odporúčania v prípade Jaspers u GR Regio. Čo sa tu zmenilo? To prvá otázka. Aby sa ukázalo, že sa niečo vlastne musí zmeniť, keď sa vyslovujú odporúčania. Čo bude inak u DEVKA? Tretia otázka štatistiky. Vy kritizujete otázku spolahlivosti štatistík mimo Eurostatu. Hlavne pre riaditeľstvo GROW je to relevantné, najmä u tých oblastí, kde sa e, bdie nad európskym semestrom. O čo presne išlo v tej kritike a čo sa musí zmeniť? Ďakujem za odpoveď. Ďakujem. Pokiaľ je Jaspers, informácie sú na 58. strane k pracovného dokumentu komisie, kde sme e, DG Regio odporúčali po, e, dohľad nad aktivitami Jaspersu, takisto námatkové kontroly. a tiež dokumenty k fu- fungovaniu internému Jaspersu a strednodobá evaluácia tiež Jaspersu, tak ako to žiada článok 2.4 partnerskej dohody, aby tu bol adekvátny prístup k nástrojom výpočtovo-technickým. Tiež by sa mali posúdiť prístupové práva komisie k IQR Jaspersu, osobitne prístupové práva k informačným systémom, takisto záznamom o dozorných kontrolách. Od záverečnej kontroly a na základe akčného plánu prebehli zacielené kroky úzkej súčinnosti s Aspersom s cieľom posilniť manažovanie dokumentov, lepšia definícia kontraktuálnych dokumentov a prístupových práv komisie. Taktiež ďalšia redukcia rizík potenciálnych konfliktov záujmov medzi IQR Jaspersu a EIB eh, jednotlivých aktivít ešte sme neurobili follow-up, avšak e, poinformujeme vás o tom, aký pozitívny dopad sa dosiahol na základe akčného plánu a už prijatých akcií. Ďalej, pokiaľ ide o DEVKO, také technické informácie. Clearing je možný na základe príjmov, výdavkov, pardon. Skutočné kroky nie všetky zo všetkých finančných nástrojov majú možnosť poskytnúť tieto informácie, kým sa projekty uzavrú. Nemýlite sa, projekty trvajú dlho. Nové finančné nariadenia majú inováciu. To sa zohľadnilo. Umožňuje sa clearing najneskôr pred uzavretím projektu. Teda kým sa uzavrie projekt. To je nová právna požiadavka Budeme to musieť implementovať. generálne riaditeľstvo DEFCO spolu e, s e, IFI. A zabudol som ešte na štatistiky. Na úvod e, bol audit o štatistikách e, vytvorených samotným Eurostatom. Na, a prirodzený záver z toho bol ten, že revízny kvalitatívny proces bol veľmi silný, aby systém fungoval adekvátne. tak, aby organizácia bola spolahlivá. Takže systém by mal poskytovať zá, zábezpeky zúčastneným. Pokiaľ ide o štatistiky, ktoré nevytvára Eurostat, tu sme zistili, že systém nie je dostatočne silný. GD Eurostat prijalo odporúčania a teraz pracuje spoločne s operatívnymi e, GR, aby sa situácia zlepšila. A tu poukážem na palíček riadenia Európskej komisie, ktorý bol prijatý v novembri 2018. Tu máme posilnenie e, rady spoločného riadenia a takisto spravovanie údajov sa posudzuje v tomto balíčku. Je tu špecifická podskupina riadiacej rady, kde sa posudzuje spolahlivosť štatistík poskytovaných Európskou komisiou. Posudzujú v akčných plánoch to, že sme to prijali a s cieľom prijať potrebné kroky, s cieľom riešiť rizika, pokiaľ ide o štatistiky, ktoré Eurostat nedodáva. Ďakujeme pekne. Je to asi privčas, ale e, už sme hovorili o novom programe v polnospodárskej oblasti. Otázka znie, čo sa udeje, u príjemcov. Viem, že dnes ste to vy, ktorí idete ku konečným príjemcom. Otázka by mala znieť, máte odporúčania pre, k týmto programom? Otázka, čo sa udeje na úrovni konečných príjemcov v oblasti polnohospodárskej i štruktúrálnej? Aké tu máte odporúčania? Nie, Nevydali sme odporúčania, pokiaľ ide o právne návrhy, ktoré má teraz na prerokovanie Európsky parlament. A však celkom iste naše auditorské správy obsahujú odporúčania, ktoré e, riešia slabiny systémové, ktoré sme boli už dávnejšie skonštatovali. To, či E, ideme na úroveň konečného príjemcu, nuž tak ako ste boli povedali, nerobíme to porovnateľným spôsobom s účtovným dvorom, avšak čas od času e, sledujeme výkony operatívnych riaditeľstiev. Našim cieľom je vidieť, či operatívne riaditeľstva majú dobré uistenia k dobrému fungovaniu až na úroveň konečných príjemcov. Potom my máme možnosť, dokonca aj keď kolegovia v rôznych riaditeľstvách môžu vidieť, ako pracujú národné orgány v konkrétnych kontextoch, aby sme im pomáhali a posudzovali kvalitu tej práce. Robíme to spôsobom, ktorý poskytuje zábezpeky, či naše spôsoby kontrolné sú efektívne alebo nie. Nerobíme však skutočné testovanie sa, my sami na úrovni príjemcov a my vieme, že, že máme možnosti e, riešiť to v teréne. Robíme to však spôsobom, ktorý som popísal. E, pred chvíľkou. IS v minulých rokoch predsa pracoval výrazne na otázke transparentnosti, hlavne v agrárnej oblasti, pokiaľ ide o korektúrne opatrenia, pokiaľ ide o oznámenia platovných miest. Aspoň v minulých rokoch tu boli jasné odporúčania, veľké korektúry. Ako vyzerá tá situácia teraz? Je to transparentnejšie? Viete sa na to spolahnúť? Postačuje to? Nech sa páči. Pokiaľ ide o auditorské správy, ktoré sme poskytli k zdieľanému manažmentu, ku kohézii systém funguje, nie je to však mechanický systém štatistický. Ak členské krajiny fungujú korektne, tak máme spolahlivé štatistiky. Ak nefungujú korektne, e, robíme doladenia, ale nedá sa to urobiť na štatistickej báze, musí to byť založené na profesionálnom posudku. E, treba analyzovať e, slabiny, aby sme naozaj odhadli, aké by mohli byť spolahlivé čiastky, e, riskantné čiastky, ktoré by sa dali prezentovať členskými krajinami a to sa dá zistiť k výročným e, analytickým správam jednotlivých riaditeľstiev. A jedna z vecí je tá, a to je celkom isté, že rozpočet sa postupne e, chráni. E, keď sa pozrieme e, čiastky v upladie a finančné korektúry, ktoré sa implementujú v rôznych oblastiach, tak je celkom jasné, že sme pod hranicou, 2% hranicou materiálnosti Súčasne však e, sú tu možnosti, je tu potreba zlepšení, toto však sa identifikuje v tých výhradách, takže systém funguje, ale, ako som už zdôraznil, nie je dokonalý, dá sa vždy zlepšiť. Veľmi verím tomu, že budeme mať pozitívny dopad v budúcnosti. Ähm, Chcela som sa vlastne spýtať pána, ktorý e, e, poverili e, zaoberať sa tie oblasti konfliktov záujmov, či tu niečo vlastne vzniklo niečo, o, o, o čo sa treba starať, ale zabudla som bohužiaľ vaše meno, prepačte. Je to pán Mason. Yes, as Manfred explained. Ako Manfred vysvetlil, vytvorili sme systém. Ja som vykonával dozor v rámci mnohých auditov za posledné roky a osobitne potom, pokiaľ ide o znovu nadobudnutie e, nákladovú účinnosť a tiež veľký audit systému riadite, riadenia komisie. To vlastne zabralo posledný rok veľa času. Tu sme spolu vlastne s Manfredom, my spolu podpisovali záverečné zistenia. To sú tie dve kľúčové oblasti. To sú otázky, kde kde spolu podpisujú sa tie správy a kde sa eh, posudzuje celý ten audit. Ďalšie otázky nevidím, to znamená, tento bond môžeme uzavrieť. Ďakujem vám. Podľa mňa to bolo veľmi užitočné, že sme to zase e, riešili. Ďakujem za vašu prácu, prácu kolegov v tejto dôležitej oblasti. Ďakujem. A teraz bod 8. E, osobitná správa účtovného e, dvora k téme EIOPA. Spravodajkyňou je pani Karnbach. Nech sa páči, máte slovo. A tiež e, náš host, pán Šadžius. Ďakujem, využijem túto možnosť. Chcel by som vám e, zaželať veľmi úspešný nový rok, hlavne pre poslancov e, Európskeho parlamentu, ktorí sa budú snažiť o e, znovu zvolenie. Želám vám naozaj všetko dobré. Ak by sme e, mohli e, začať hneď priesvitkou číslo 2. Pozadím našeho auditu bolo vlastne nie to, že by sme chceli posudzovať, ako jedna z týchto európskych agentúr funguje, ale tiež e, význam tohto sektoru, poisťovníckého sektoru v tom, v tom celom finančnom súkolí EÚ. Snažili sme sa o vytvorenie postrehov, ktoré by ste e, mohli vy oceniť e, v súčinnosti dozorných orgánov. Ďalšia prísvitka nám ukazuje e, rozsah a charakteristické znaky poisťovníckého sektoru. Vidíte, že priemerná výška prijatého poistného nie je v porovnaní s inými finančnými sektormi taká rozdielna. Je to asi 9 každoročného HDP daných krajín. Je to veľmi diverzifikované, tie sektory sú veľmi e, nehomogénne a cezhraničné otázky tu hrajú dôležitú úlohu. Je to vec, ktorá bola pre nás zaujímavá spravovanie e, aktív zo strany poisťovní alebo kapitálu zo strany poisťovní dve tretiny e, ročného HDP EU. To je naozaj dosť. Ten sektor je teda veľmi významný a ďalšia priesvitka nám hovorí o rozsahu našeho auditu. Pozreli sme sa na to, či agentúra prispieva efektívnym spôsobom k finančnej stabilite sektoru a Um, išlo o e, subjekt, teda, ktorý sa zaoberá poisťo, poistením a zamestnanskými dôchodkami. Viem, že nie sú tu zástupcovia EOP, ale myslím si, že sa môžeme koncentrovať na tie otázky, ktoré sú obzvlášť dôležité pre komisiu a parlament. Nuža, celkovo finančná Stabilita bola hlavným aspektom, na ktorý sme sa zamerali. Išlo nám ale o dve časti jednej mince, tak povediac. Išlo nám o jednotnú ochranu spotrebiteľov, to poprvé, a to je veľmi dôležité práve v rámci tohto sektora, ktorý vlastne má vplyv alebo má dosah takmer na každého európskeho občana. Potom sme sa zaoberali aj spravodlivou hospodárskou súťažou medzi poskytovateľmi po- poistenia. Ako zabezpečiť spravodlivú hospodárskú súťaž? Disku- analyzovali sme niekoľko aspektov. Dovolte mi teraz e, načetnúť aspoň tie najdôležitejšie zistenia. Celkový záver bol následovný. EOPA prispela k, k podpore kvality dohľadu a stabilite tohto sektora v roku 2011 po tej najhlbšej finančnej kríze. Ehm, čiže to bol, to bol jeden z výsledkov, to, to bol jeden z výsledkov tento nástroj bol výsledkom následne po kríze práce politikov, teda politici pripravili tento nástroj na účely riešenia problémov. EIOPA ehm, e nie je zlá inštitúcia a ne, nedošlo k obrovským chybám. O to nejde, samozrejme, že nie. Nám išlo o, e, systém, o, o systémové problémy, napríklad o e, stiaženie fungovania orgánu dohľadu, Ďalším problémom bolo, boli nedostatočné zdroje, ktorú, ktoré tieto agentúra má a v závere sa ešte dostanem k tejto otázke. A išlo zároveň aj o to, že najväčším technickým problémom je dostatočná podpora a spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov a EOPov. keď chceme v zásade hovoriť o jednom poistnom trhu, ten neexistuje. Myslím si, že nás ešte čaká dlhá cesta, než sa k takémuto cieľu dopracujeme. A problém, problém, problém tkvie v nás, v členských štátoch, v národných orgánoch, ktoré nemáme tu dostatočnú silu Európskeho orgánu dohľadu. Samozrejme, niektoré výzvy možno riešiť a rieši ich EIOPA samotná, ale predsa len sú tu ešte aj problémy v súvislosti s národnými orgánmi dohľadu, čiže my sa snažíme vyslať posolstvo aj im. A samozrejme, vy ste jedným eh, zo zákonodarcov, čiže ja sa domnievam, že sú tam otázky, e, na ktorých, nad ktorými by sa dalo zamyslieť a diskutovať o nich. Poďme ďalej k ďalšej priesvitke. Nástroje dohľadu, ktoré uplatňuje EIOPA, to je ďalšia téma, ktorej sme sa venovali. Zistili sme v zásade, že nástroje fungujú dobre, ale nevždy sú dostatočne dobre zamerané. Odporúčaním z našej strany preto bolo to, že by mali byť posilnené, že by nemali zostávať príliš všeobecne nastavené, ale že by mali byť špecifickejšie poprosím ďalšiu priesvitku. Cezhraničné, cezhraničné poistenie. Tu by som sa rád pristavil pri tejto téme. Ako vidíte, ako ste už videli pri predchádzajúcich priesvitkách, distribúcia e, poistného nie je jednotná. A to je spôsobené aj cezhraničným charakterom tohto podnikania. Chceme však zásadne povedať, že sloboda usadzovania sa, sloboda poskytovania služieb je jedným z najväčších výdobytkov Európskej únie a jednotného trhu. Ale v tejto veľmi citlivej oblasti sme zistili, že dochádza k určitým problémom, ktoré nemožno prekonať, ak žiadna z inštitúcií <clears throat> vzhľadom na súčasnú štruktúru cezhraničného podnikania e, ponúka nesprávne stimuly regulátorom alebo ďalším subjektom. Rozsah je pomerne široký a um, veľké poistné prémie 110 miliárd, to je 8 všetkých, e, všetkých poistných v hrubej výške a v celej Európe. Pozrime sa teraz na ďalšej priesvitke, akým spôsobom prebieha cezhraničná, eh, ak, alebo akým spôsobom by cezhraničné podnikanie v tomto smere malo, malo prebiehať, respektíve ako by sme mali vykonávať dohľad. Ak má podnik cerskú spoločnosť v inej krajine, tak tomu existuje ustanovenie um, uh, v súvislosti s kolegiom orgánov dohľadu, aj EIOPA jeho členom. Uh, a tam sú vlastne zastúpené všetky zúčastnené krajiny. A v tomto prípade, to vidíte naľavo, máme k dispozícii subjekt, orgán, ktorý má, ktorý, ktorý má možnosť poskytnúť e, príslušné stimuly v tomto smere. Ale ak sa presunieme k modernejším metódam poskytovania poistných služieb, mm, teda máme tu slobodu, slobodu služieb, slobodu usadzovania sa, to je napravo, právo, tam sa nepredpokladá um, inštitút kolegia, ale Um, tam by práve národné príslušné orgány krajiny, kde sa deje takáto činnosť, um, a kde práve, ten, kde práve v takejto krajine napríklad neexistuje žiadny stimul a členské štáty by, uh, by, by členským štátom by malo ležať na srdci, aká činnosť v tomto smere prebieha a často takéto aktivity môžu pôsobiť problémom občanom, ale aj e, cerskej spoločnosti v tejto krajine. My sme si my sme sa EOP spýtali na jednu poisťovňu, ktorá ponúkala nezvyčajne nízke poistné a ktorá vykazovala pomerne rýchly rast. Domáci orgán dohľadu sa rozhodol, že nebude vykonávať dohľad, že bude dohliadať len na určitú časť aktivity mm, a že jednoducho nepovažoval tento podnik za prioritný, ale EIOPA zistila, že poisťovňa vlastne nie je životaschopná a išla následne do konkurzu. A je to pravdivý príbeh, kedy EIOPA konala v dobrej vôli a podľa nás je takéto niečo a podľa nás by jednoducho takýchto možností malo byť viac, aby, EU, aby EOPA mohla konať. Um, poďme ďalej. Sú tu ob... Vidíte, vnútor... Zaujali sme sa vnútornými modelmi a možnosťami vzniku rizika. Mnohé veľké spoločnosti poskytujú poistné produkty a aby vyhodnotili riziko svojho vlastného produktu, tak sa sami vyhodnocujú a na základe toho sa kalkulujú požiadavky na kapitál v zmysle platných predpisov. Či sa tak deje spravodlivým, ferovým spôsobom, kto na to dokáže odpovedať? Samozrejme, príslušný orgán ohľad, dohľadu, ten by mal analyzovať tieto aspekty, ale ich prístup je často odlišný. A počet týchto vnútorných modelov je zhruba 200 a viac a ak ich, ak ich porovnáme s počtom zhruba 2000 poisťovní v európskom hospodárskom priestore, čiže EIOPA musí v zmysle zákona pomôcť národným orgánom pri vyhodnocovaní týchto modelov a to jednotným spôsobom, tak, tak aby riziko, ktoré tak aby riziko jednotlivých produktov bolo vyhodnocované jednotným spôsobom naprieč úniou a nie len v rámci jedného členského štátu. E- EIOPA sa samozrejme pokúsila takto postupovať, ale stretla sa s určitými prekážkami, neochotou národných orgánov dohľadu, ktoré sa o informácie nechceli deliť. Problémom EOP, e, teda v tomto tkvie problém EOP a rád by som vás preto poprosila, aby ste sa na tento problém pozreli a e, zanalizovali si, či je možné nájsť riešenie. My by sme e, išlo o to, že národné orgány boli požiadané o poskytnutie informácií, e, ale EIOPA nemôže žiadať jednotlivé podniky jednotlivých hráčov o informácii. Môžu tak učiniť len cestou národného orgánu. Čiže ten takýto systém e, fungovať nebude nikdy a preto by mal byť prepracovaný. Prístup k informáciám, to je jeden aspekt, ktorý by mal byť určite zlepšený a tu by práve zákonodarca mal zohrávať svoju úlohu. Ďalej, ďalšia priesvitka záťažový test. My sme ho, zistili sme, alebo teda považujeme takýto test za veľmi účinný, zistili sme, kde ležia tie slabé miesta, ale zároveň sme aj zistili, riešili sme teda test z roku 2016 a zistili sme, že, sa, že, sa, že napríklad pri meraní priemernej teploty v nemocniciach ehm, a čo odporúčame, a to nie je legislatívna požiadavka, ide len o požiadavku dobrovoľného charakteru, ale veľké poisťovne by mali byť motivované zverejniť jednotlivé údaje záťažových testov. Myslím, že ten proces ale už začal. Samozrejme, nie sme ešte v cieli, ale predsa len už v tejto chvíli, v tejto oblasti prebiehajú dobré iniciatívy. Poďme na ďalšiu priesvitku a to je posledná priesvitka. Pani predsednička, Dvor auditorov žiadal o navýšenie zdrojov pre túto agentúru. V súčasnosti totiž, pokiaľ ide o e, úlohy dohľadu, teda nie otázky regula, re, regulovania a iné, a, čiže len pokiaľ ide o dohľad, tak na to má vyčlenená na to má vyčlenených EOPA len nejakých 14 zamestnancov, takže skutočne viac zdrojov treba zapojiť, treba zdroje navýšiť, aby mohla naozaj EOPA plniť svoje úlohy. A ak, ak, ak má ak má EOPA vykonávať úlohy v spojitosti s dohľadom a ak je, ak je tento cieľ stále našim cieľom. Čiže týmto smerom budeme pracovať aj spolupracovať s pani spravodajkyňou, s pani Kadembach. Dostaneme sa podrobnejšie k jednotlivým aspektom. Ja sa teším teraz už na vaše pripomienky a rád zareagujem na to, čo tu odznie. Ďakujem veľmi pekne za dôležitú správu. A preto je veľmi dôležité, hoci všetky teda správy sú dôležité. Nech sa páči pani Kádenbach. Ja by som sa chcela spravodajcovi, respektíve účtovnému dvoru, e, poďakovať srdečne. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja sa vo všeobecnosti venujem polnohospodárským témam a je to vlastne poprvýkrát, že som takto sa dostala k e, téme poisťovníctva a treba asi budem sa tejto téme venovať ešte viac, pretože ani tu v parlamente nevieme, aká dôležitá je v tejto oblasti kontrola a dohľad, pretože ide tu vlastne o budúcnosť. Ja si myslím, že všetci napriek takéto kríze, ktoré sme tu mali, máme relatívne vysokú dôveru v to, že celé tie poisťovné systémy, či už ide penzíne alebo životné poistky, že to bude v budúcnosti fungovať a preto by som v rámci prípravy našej spoločnej práce spomenúť dva body, ktoré ste tu spomenuli. Jeden z nich je teda personálne vybavenie. Myslím si, že bolo by dobré počuť od komisie, ako zamýšľa, že v rámci toho širokého spektra, ktoré EOPA bude musieť splniť, ako to teda práve na úrovni personálneho vybavenia má byť doriešené aj v budúcnosti? Počuli sme, že 20 zamestnancov je iba 40 personálnych zdrojov. To ja považujem za veľmi málo. Dá sa to vyriešiť možno presunom zamestnancov v rámci EOP? Alebo potrebujeme snať, a to si skôr myslím, že budeme potrebovať asi dodatočný personál. Tá druhá oblasť, ktorú ste vy spomenuli, a pekne ste to popísali, pokiaľ ide o timid right to ask for information, to znamená také pokorné právo spýtať sa o informácie, to je také veľmi trefné popísanie tej situácie. Vidíme, že Európa, pokiaľ ide o všetky aktivity, vychádza vlastne spolupráce z národných kompetentných orgánov. A ako sme správy, zo správy mm, vyrozumeli, nie je tu vždy zabezpečená tá plná podpora. Národné kompetentné úrady na tých najdôležitejších krémiách majú rozhodujúce právo spolu vyjadriť sa, čo znamená, že sa môžu rozhodovať, môžu rozhodovať aj o tom, že v rámci akých oblastí EOPA musí kontrolovať svoju vlastnú právomoc. A ja si myslím, že či jednoducho nemajú príliš veľký vplyv tieto národné kontrolné orgány. Ako vidíte možnosť riešenia tejto problematiky a takisto ste v rámci prezentácie dnes spomenuli opakovane to, že tu treba zlepšiť právne ustanovenia. Môžem to snať interpretovať tak, že Ide tu iba o prísnejšie dodržiavanie súčasných pravidel, ktoré máme, alebo že sú tu oblasti, kde budeme potrebovať prísnejšie, prísnejšie e, podmienky právne v rámci tejto problematiky. Aká je tu možnosť, aby tu bola nezávislosť zabezpečená aj do budúcnosti, tak to je prvé, prvé kolo otázok z mojej strany. Ďakujem pekne, že vôbec môžem s vami o tomto diskutovať. Ďakujem pekne, chcela by som privítať aj pani Beres z výboru EKON všetci členovia výboru EKON, ktorá je vlastne zodpovednou vý... zodpovedným výborom, boli pozvaní dnes tu. A za Európsku komisiu, za DG FISMA teraz zostane slovo pán Ryan. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa zostručniť svoje vystúpenie. Ja samozrejme nie som zástupcom samotnej EOPy, ale uh, zástupcom komisie a keďže mnohé z toho, čo tu bolo uvedené, sa týka e, širokého legislatívneho rámca v súvislosti s EOPou, e, tak to sú určite aspekty, ktorým sa vyjadriť môžem. V rámci takej predbežnej pripomienky. Nezabúdajme na to, že EOPA je zodpovedná nielen za, za, za, za poistenie, ale aj za dôchodky. Teda diskutujeme tu len o jednej časti e, činnosti EOP. Dôležitá je ale aj tá druhá časť, druhá časť teda, ktorá e, je venovaná dôchodkom. Pokiaľ ide o súčasné zdroje EOPy, nuž EOPA e má stálych zamestnancov, 100, konkrétne 112 stálych zamestnancov, ale, ale zamestnáva aj vyslaných národných expertov a nakontrahovaných pracovníkov, to je zhruba 180 a to tí samozrejme pôsobia v oblasti penzií aj poisťov, aj poisťovníctva. Ďalej sa um, EIOPA venuje samotnej politike alebo tvorbe politiky, legislatíve. Ďalej je tam oblasť, ktorú ste spomínali, teda oblasť dohľadu, to je 20 zamestnancov a treťou oblasťou, ktorej sa venujú zamestnanci EIOPy, je finančná stabilita a do toho spadajú správy, záťažové testy a podobne. Teda záťažové testy nerealizujú zamestnanci, teda tých 20 zamestnancov, ale realizuje ho iný útvar v rámci EOPy. No a pokiaľ ide o ten širší legislatívny rámec činnosti EIOPy. Nuž správa auditora hovorí o prebiehajúcej revízii zakladajúceho nariadenia e, orgánov dohľadu, ktorý, ktoré navrhla komisia v roku 2017 a v tejto chvíli o ňom stále diskutuje rada a parlament. E, správa auditorov, správa do auditorov konštatuje, že návrh sa snaží o riešenie niektorých problémov, e, ktoré dnes existujú a Napríklad navrhuje posilnenie právomoci EOP vo vzťahu k vnútorným modelom, nenavrhuje však to, aby bola EOPA eh, e hlavným subjektom dohľadu, pokiaľ ide o tieto modely, ale aby mala EOPA k dispozícii všetky informácie o takýchto modeloch dispozícii a aby mala právomoc um, sa vyjadriť aj k stanoviskám národných orgánov dohľadu v prípadoch, že by došlo k rôzniacim sa interpretáciám modelov, čiže aby bol zaručený konzistentný výsledok. No a k zaťažovým testom, tam eh, návrh komisie eh, hovorí o zosúladení pravomoci EOP a mm, bankového a orgánu bankového dohľadu, aby teda ich právomoci sa zosúladili a v súčasnosti tomu však nie je v rámci poisťovníctva. My teda navrhujeme, aby bolo možné zverejňovať výsledky záťažových testov na individuálnom podklade. Preto by som rád aj upozornil na to, že návrh komisie E, sprevádza e, legislatívne finančné vyhlásenie a komisia navrhuje aj navýšenie zdrojov. To znamená, že otázka nedostatku zamestnancov by sa týmto vyriešila. Pokiaľ ide o zamestnancov, Tiež chcem ešte uviesť, že pokiaľ ide o dôchodkovú oblasť, parlament a rada e, dosiahli politickú dohodu v decembri ohľadne celoeurópskeho dôchodkového projektu a tam, tam tiež došlo k súhlasu na, najatia štyroch dodatočných zamestnancov do EOP. Pokiaľ ide o revíziu ISA, tam by som rád uviedol nedávny legislatívny návrh komisie, o ktorom sa tiež diskutuje a tam ide o poistenie motorových vozidiel. E, správa dvora auditorov poukázala aj na cezhraničné aktivity a je pravda, že práve v tejto oblasti um, došlo k určitým konkurzným konaniam, a keďže koordinácia nebola dostatočná, tak vyvstali problémy. Preto náš nedávny legislatívny návrh, ktorý sa týka poistenia motorových vozidel, navrhuje mechanizmus, ktorý by e, vstup ktorý by začal fungovať v prípade, že dôjde k insolvencii poskytovateľov zraničnej cezhraničných služieb v tejto oblasti. Pravda je, že tento mechanizmus by, by sa spustil až potom, čo by išiel podnik do konkurzu, čiže neriešil by otázky v súvislosti, eh, v súvislosti so situáciou pred samotným konkurzom, ale komisia eh, určitým spôsobom testuje terén, tak povediac, e, tým, že teda riešime len oblasť e, poistenia vozidiel a ak bude návrh úspešný, tak potom možno tento návrh využijem, využijeme ako základ pre ďalšie legislatívne návrhy, ktoré by sa týkali e, riešenia riešenia problémov v oblasti poistenia na cezhraničnom základe. Takže využívame tento návrh, aby sme naozaj otestovali, aká je situácia. No a ešte záverečná pripomienka z mojej strany. Ide o regulačný rámec poistenia v rámci EÚ alebo tzv. Solvency 2, to je názov, pod ktorým je tento rámec známy. E, tento rámec nastavuje väčšinu, väčšinu ustanovení právomoci EIOPy a ide o pomerne novú vec. Platí v tejto chvíli už 3 roky, ale revízia tejto legislatívy by mala prebehnúť v roku 2020. My sa na revíziu už pripravujeme, chceme eh, realizovať štúdiu dosahu, takže je pravdepodobné, že koncom roku 2020 komisia predloží ďalší návrh, ktorý bude obsahovať pozmeňujúce návrhy režimu Solventnosť 2. Takže berieme do úvahy samozrejme pripomienky parlamentu a správu Dvora auditorov. Stanú sa neoddeliteľnou súčasťou procesu revízie tohto návrhu. Takže toľko z mojej strany, ale rád zareagujem aj na konkrétne otázky ak odznejú. Ďakujem pekne, pani Beres. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste spomenuli aj výbor EKON, pretože to môže pomôcť pozrieť sa na túto otázku. O to viac budem sa vyjadrovať aj ako spolu s pánom Karasom, pokiaľ ide o revíziu dohľadných orgánov, práve pokiaľ ide o EIOPu o čom sa tu hovorilo. Ospravedlňujem sa kolegom za to, že som prišla neskôr a videla som už iba ten PowerPoint, ale podarilo sa mi z toho tú podstatu vyabstrahovať vrátane tých komentárov, ktoré sme tu počuli. Vyjadrím sa k dvom kľúčovým bodom. Tá prvá vec sa týka otázky interných modelov, pretože vie, my máme taký leitmotív, že znižovanie rizika je dôležité na to, aby sme mohli organizovať zdieľanie rizika. A napríklad e, v bankovej oblasti sa nám v tomto smere podarilo skutočne pohnúť dopredu. Nakoľko teda ide o sektor poisťovníctva, vieme dobre, že otázka interných modelov je veľmi citlivou otázkou a treba povedať, že interný model dohľada naň orgán v, EU, či v danom členskom štáte a ten ho pozná najlepšie. Dalo by sa povedať, že ten, čo to pozná najlepšie, aj ten, ktorý mm, nebude teda robiť veľké halo, ak tu je nejaký problém. Toto je teda hlavný z dôvodov, prečo sa tu hovorilo o tých postupoch zlepšovania modalít európskeho dohľadu, pokiaľ ide o interné kontroly v rámci poisťovníctva. A druhý dôvod je, že čo sme vlastne videli aj v bankovom sektore, to sa môže opakovať aj vo výbore, aj v oblasti poisťovníctva. Američania sú našimi hlavnými konkurentami v tejto oblasti pokiaľ ide o poisťovníctvo a bankovníctvo. Pokiaľ ide o bankovníctvo, tam sme videli, že v tejto oblasti cez výbor BAL zorganizovali skutočne otvorenú, otvorenú vojnu voči tým interným modelom, pretože nemajú takéto e, prostriedky v rámci národnej legislatívy. A my s tým v Európe máme problémy, pokiaľ ide o existenciu týchto interných modelov a to isté sa udeje aj pokiaľ ide o oblasť poisťovníctva, pretože Američania cez ten výbor BAL vybudovali štruktúry, majú tu národnú kontrolu a budeme musieť riešiť túto otázku. A to, čo sa nepodarilo na úrovni bilaterálnej vyriešiť, podarí, oni to dosiahnu na úrovni tohto medzinárodného fóra, práve pokiaľ ide o, o tieto interné modely. Ja si myslím, že viaceré poisťovné spoločnosti chcú, aby tu toto zostalo, tak ako to bolo, ale bolo by to lepšie, ak by sa to urobilo už vopred na úrovni európskej, ak by sme tu mali európsku expertízu, pokiaľ ide o interné modely, aby sa obhájila legitímnosť, dôveryhodnosť, účinnosť týchto interných modelov. A tretí argument, berúc teda do úvahy, že ide o otázky interných modelov v rámci vnútorného trhu európskeho, je správne to, že každý môže, ak teda splní potrčné podmienky, môže využívať tieto interné modely, avšak v takých malých krajinách, kde je malý dohľad dozorca, supervízor. Nechceme teraz tu nikoho stigmatizovať tým, že hovorím, že malá krajina, ale tá možnosť využiť interný model e, je jednoducho obmedzenejšia. A veľká veľká poisťovnická spoločnosť, ktorá môže vy, využívať svoju expertízu aj v týchto malých krajinách, to môže využiť. A pokiaľ ide o kontroly interných modelov, ten návrh komisie, ktorý nie je v tom smere, že chce kontrolovať zo strany komisie alebo cez EOPu, tak ako som to vlastne odobrila aj v rámci tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predošlila. Ide tu iba o koordináciu, ale na rade sú s tým problémy, takže bolo by dobre, ak by sme presvedčili e, radu, to by nám mohlo pomôcť. A ďalšia vec, a už budem skutočne stručná, aby som skrátila čas, ide pokiaľ, aktiv, pokiaľ ide o cezhraničné aktivity, tu je voľné poskytovanie služieb a to viedlo k tomu, že sú tu skutočne veľké problémy, pokiaľ ide o tie e, schránkové firmy. Napríklad pokiaľ ide o krajiny, ktoré nemajú pre také druhy vý služieb vhodné podmienky a takýmto spôsobom môžeme tu mať aj dumping a nedodržiavajú sa vôbec podmienky, pokiaľ ide o distribúciu, napríklad pokiaľ ide o práva spotrebiteľov v tých krajinách, kde sa takéto služby zabezpečujú. Mali sme tu viacero škandálov v minulosti, teraz sa to preskúmáva zo strany EOP. A EOPA častokrát nemá dostatočné pozadky na to, aby to vyriešila. Takže my sme predložili určité návrhy, od Marka Ras to takisto podporil a očakávame, že pokiaľ ide voľné poskytovanie služieb v tejto oblasti, sa nám podarí lepšie zabezpečiť dodržiavanie legislatívy európskej, berúc do úvahy aj tie konkrétne trhy, kde vlastne tieto výrobky takýchto podnikateľských, takýchto poistovných spoločností sa využívajú. Takže to je z mojej strany všetko. Som rada, že som si mohla preskúmať takto výsledky vašej práce. Ďakujeme pekne. Ďalší prihlásený. Nevidím, že by boli prihlásení, takže teraz zostane slovo pán Ryan a potom ešte ďalší človek. Budem hovoriť po francúzsky, aby som reagoval na to, čo povedala pani Bereš. Pokiaľ ide o interné modely, Nebudem teraz sa vyjadrovať k tomu, čo sa deje na rade, ale beriem na vedomie samozrejme to, čo tu odznelo, pokiaľ ide o vývin situácie na úrovni a rady. A komisia sa snaží obhájiť svoje návrhy. Takisto je pravda, že na úrovni medzinárodných organizmov, pokiaľ ide o Medzinárodnú asociáciu pre dozorcov o poisťovníctve, tak sú tu určité snahy vytvoriť nejaký medzinárodný režim, ktorý by sa podobal tomu BAL a komisia a jej partnery v členských štátoch skutočne obhajujú úlohu interných modelov v rámci diskusí na medzinárodných fórach, hoci naši partneri ako Spojené štáty americké majú voči tomu výhrady, to všetko berieme na vedomie a pokiaľ ide o cezhraničné aktivity, my vieme o tých problémoch. Ako to už bolo povedané, boli tu napríklad viaceré firmy, ktoré sa dostali do krachovej situácie, ale pokiaľ ide o poisťovníctvo v oblasti automobil, automobilov, tak tam boli tie najväčšie problémy, napríklad pokiaľ ide o poisťovanie aut, a práve z tohto dôvodu sme túto oblasť vybrali ako takú hlavnú fázu na to, aby sme riešili niektoré z tých problémov, ktoré tu boli. Ak to bude dobre fungovať, ak sa to príjme na úrovni parlamentu a na úrovni rady, tak budeme možno v ďalšej fáze sa zamyslieť nad tým, aby sa to rozšírilo, tento mechanizmus na ďalšie domény, a teda nie len, aby to zostalo v domene poisťovania aut. Toto je taký prvý pokus, ktorý máme na to, aby sme riešili tento problém. Ďakujem. Ďakujeme. Takže zdá sa, že to je ten, že ste trafili do čierneho. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem veľmi pekne poďakovať e, za to, že sa diskusia uberá týmto smerom. Auditory keď kontrolujú prácu. Uh, Náš prístup je jednoduchý. My berieme ako garantované všetko to, čo bolo na bielom, čierne na bielom napísané legis- e, zákonodarcami. Sol- máme Solvency 2, dvojku a tak ďalej. Jeden z našich zistení, a to už sa opakujem, že nie je tu dobrá distribúcia stimulov pre všetkých hráčov. To je problém e, výkladu terejšieho existujúceho práva. A druhá časť, to je odpoveď pani Kádenbach, legislatíva by sa mala zmeniť. Prečítali sme si návrhu komisie, ktoré máme na stole, Nebolo však našou úlohou to preverovať. Vidíme, že v tomto návrhu a v určitých pozmenicích návrhov poslancov je tu jasný smer k väčším priavomociam, aby tu bolo viac informácií, pretože prístup k informáciám a nezávislosť EIOP tieto dve veci spoločne by vyriešili veľa problémov. Nie všetky, ale veľa. Nezávislosť EOP znamená viac práv a nezávislé právomoci. Zasa je to niečo, e, na čo treba myslieť a treba to vpísať do európskej legislatívy. My e, vás žiadame, aby ste sa zamýšľali. Vidíme, že veci a texty, ktoré tu máme v legislatíve, že to nefunguje. Že ten cezhraničný e, obrad nefunguje. Európska komisia toto dobre prezentovala poistenie motorových voziteľ. To je proste jednotný trh. Tieto e, vozidlá sa hýbu po EÚ. Je to paneurópska otázka ktorá sa zabezpečuje cezhranične. Mali by sme tu mať skutočné nástroje, aby sme tu mali dozor, aby sme to regulovali. Inak totiž toto môže viesť k veľkým problémom ľuďom zo strany e, i bohatých, i chudobných ľudí. Je to veľmi jasný príklad, že treba konať. Takže ďakujem vám za pozitívne reakcie na naše výzvy ku konaniu. Teším sa na práci k jednotlivým textom Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má na záver pani Kádenbach, nech sa páči. Ďakujem ešte raz srdečne za diskusiu. Máme e, ďalšie podnety tí, ktoré sme tu počuli, Pervánš povedala čosi, určite to zapracujeme do najšieho stanoviska. Tým pádom sme vybavili tento bod 8 a teraz sa dostávame k bodu 9, kde ide o, o problematiku dopravy a revíziu. Pán Balko za e, e účtovný dvor je prítomný ale zase to bude aj kolega Celer zastupovať kolegyňu Slovema a pán kolega Balko, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dobré popoludne, pani predsedničko, vážený pán spravodajca, dámy a páni. Rád by som vám odprezentoval našu revíziu smerom k úspešnému dopravnému sektoru v EÚ a príslušné výzvy. Doprava, ako vieme, priamo dopadá na každodenné životy európskych občanov. Je to strategický sektor európskej ekonomiky. Transportné služby poskytujú asi 11 miliónov pracovných miest. Je to centrum európskej integrácie, pretože dobre premyslený, udržateľný, multimodálny a prepojený e, spôsob dopravy a dopravné siete sú nevyhnutným predpokladom pre správne fungovanie vnútorného trhu EÚ efektívne alebo účinné dopravné služby a infraštruktúra sú potrebné na posilnenie e, e, regionov EÚ a na podporu ekonomickej, teritoriálnej a sociálnej kohézie. Doprava má úzke prepojenia na životné prostredie, pracovné miesta, rast, konkurencie, schopnosť, sociálne politiky a digitalizáciu. Pridaná hodnota tejto revízie spočíva v tom, že tu máme deskriptívny a analytický prehľad toho, čo EÚ robí v špecifických politických oblastiach, v tomto prípade dopravy. Keď poskytneme jasné informácie zainteresovaným a ďalším, e, našim cieľom je zlepšiť kroky a koordináciu, lepšiu koordináciu, pomáhať, chceme pomáhať EÚ a členským krajinám, aby plnili ciele dopravnej politiky EÚ, pretože doprava je oblasťou, kde EÚ má zdieľané kompetencie s členskými krajinami, napríklad zodpovednosť za vývoj, financovanie a výstavbu dopravných infraštruktúr je v rukách členských krajín a financovanie EÚ môže fungovať len ako katalizátorov všeobecných potrieb našej revízii sa zameriavame na investície do infraštruktúry, ktoré financuje rozpočet EÚ a prezentujeme také všeobecné témy, ktoré sme e, ako prierezové témy identifikovali v 13 nedávnych auditoch, e, e, kde boli jednotlivé, teda jednotlivých 5 typov dopravy, cestná, železničná, vzdušná, námorná a vnútro E, vnútroteritoriálna vodná doprava. Vychádzali sme z ďalších e, auditov a predložili sme horizontálnu revíziu, e, kde sú hlavné výzvy pre vývoj a financovanie dopravy v EÚ. Naša celostná revízia sa skladá z troch častí. Prvá časť poskytuje prehľad hlavných politických cieľov EÚ v oblasti dopravy E, rámec riadenia a financovanie. Druhá časť potom popisuje e, situáciu v kľúčových oblastiach dopravného sektora EÚ a tretia časť prezentuje prierezové témy a hlavné výzvy. Vzhľadom na obmedzený čas sa zameriam len na druhú a tretiu časť. Pokiaľ ide o súčasnú situáciu a trendy po využívaní dopravy, objemy dopravy e, neustále narastali a očakávame i ďalší rast v oblasti osobnej i nákladnej dopravy nárast v objeme dopravy môže viesť k výzvam v oblasti kapacít určitých typov dopravy a zápchy sú už výraznou environmentálnou e, výzvou pre manažment dopravy a je to aj ekonomická obava, pretože momentálne každoročne to stojí EÚ asi 140 miliard eur. Cestná doprava naďalej dominuje, pokiaľ ide o prepravu osôb i tovarov keď sa e, zameriavame na vnútroštátnu dopravu, vnútrozemskú dopravu, takže e, mimo námornej dopravy, všímame si, že je to hlavná doprava pre e, osoby 83 všetkých aktivít dopravy v oblasti kilometrov na osoby. Pokiaľ ide o nákladnú dopravu napriek Bielej knihe z roku 2011, kde išlo o cieľ 30, e, presunu 30 cestnej dopravy nad 300 km na iné modality do roku 2030 a viac než 50 do roku 2050 a napriek neustále dôraz EÚ, pokiaľ ide o ekologické e, typy dopravy, podiel cestnej dopravy sa vlastne zvýšil zo 75,1 v roku 2011 až na 76,4 v roku 2016 v roku 2016 Európsky e, e, účtovný dvor uverejnil špeciálnu správu 8 2016 e, k železničnej nákladnej doprave v EÚ. Ja som mal tú čest byť spravodajcom a prednesol som vám správu a ďalším dvom výborom. Ďalej sme mali veľmi zaujímavé a prínosné výmeny názorov zúčastnených. Porovnali sme výzvy, ktoré majú e, nákladní dopravcovia, keď používajú železnicu, voči tým, ktorí používajú cestnú dopravu. E, e, hovorili sme o posune modalít. Ďalšie časti, v ďalších častiach sveta, napríklad v Spojených štátoch, Austrálii, Číne, sa ukazuje, že toto sa dá robiť lepšie, možno dosiahnuť podiely trhu až 40 či viac. Doprava vytvára i negatívne externality, ako sú nehody, emisie skleníkových plynov, znečistenie život, e, ovzdušia a hluk. To má i ekonomické náklady, ako bolo naznačené v našej nedávnej špeciálnej správe číslo 19 z roku 2018 k vysokorýchlostnej železničnej doprave. Prebieha neustála rozprava o e, nákladových systémoch, e, pokiaľ ide o princípy e, platí užívateľ alebo platí znečisťovateľ. To osobitne platí pre e, cestovnú dopravu. Ďalším trendom je multimodalita, osobitne potom zvýšený využitie multimodálnych foriem dopravy. Multimodalita sa týka využitia rôznych foriem dopravy e, počas jednej jazdy. Je to jedno z hlavných cieľov, jedným z hlavných cieľov politiky dopravy EÚ môže prispieť k posunu e, módov dopravy. A napriek určitému pokroku v nedávnych rokoch multimodálna doprava e, nie je veľmi rozšírená v EÚ. Pokiaľ ide o management, e, riadiace systémy inteligentnej dopravy, e, pokiaľ ide o digitalizáciu a informačné systémy v tejto oblasti, napríklad systém ERTMS, a, kde som reprezentoval tu v prezentoval tu v správe osobitnú správu 13 2017, alebo e, systém Single European Sky, e, krátke CESAR, tu prezentoval kolega. Komisia e, uznala, že úspešný koordinovaný systém rozmyslenia je nevyhnutný pre dosahovanie celoeurópskych multimodálnych integrovaných dopravných systémov. It's ongoing with approximately 3 asi miliarda eur e, bola alebo 3,1 miliardy eur bol alokovaných do RDF a kohezného fondu na obdobie 2007 až 2020 a ďalší 3 miliardy v rámci e, nástroja Connecting Europe Facility do konca roku 2017. Od ekonomickej krízy v roku 2008 došlo k zníženým investíciám v do, infraštruktúry dopravy. To zdržalo modernizáciu dopravných sietí. Ak sme však chceli splniť ciele TENTY, boli potrebné výrazné finančné zdroje. Vzhľadom na obmedzenú disponibilitu verejných zdrojov sme zvažovali potrebu zvýšených investícií zo súkromného sektoru toto bolo napríklad e, príkladom e, pri hlavných zisteniach našej osobitnej správe k ERTMS. Napriek e, výrazným úrovniam národných a európskych investícií, ktoré prispeli k lepšiemu prepojeniu a prístupnosti, potrebujeme čoraz viac, aby sme dosahovali ciele pre oblasť TNT Zodpovednosť pre rozvoj, financovanie a stavbu dopravných infraštruktúr spočíva na pleciach členských krajín. Súčasne však sa dohodla EÚ na tzv. maastrichtských kritériách, kde ide o prísľuby členských krajín, pokiaľ ide o určitý podiel z HDP. Ako následok toho na určitých E, národných úrovniach zadlženosť môže zohriavať dodatočné e, úlohy alebo prekážky, e, pokiaľ ide o schopnosť členských krajín investovať v oblasti TNT. Inými slovami, zníženie verejného zadlženia a výdavkov môže byť v rozpore s našimi cieľmi. Miera rozvoja infraštruktúr je naprieč EÚ rozličná kvalita a disponibilita infraštruktúr stále pokrývkáva v určitých východných regiónoch. Súčas, e, jadrové siete TNT e, v niektorých krajinách sú takmer dovršené, zatiaľ čo v iných treba urobiť ešte mnohé. Môžete prosím čítať pomalšie, hovorí pani predsedujúca, tlmočenie je príliš e, rýchle. Tie e, centrálne siete TNT sú takmer dovršené v niektorých členských krajinách, zatiaľ čo v iných členských krajinách zostáva veľa práce. V tomto ohľade tie chýbajúce e, oblasti stále pretrvávajú v dopravných sieťach EÚ a predstavujú vážne prekážky e, dopravných tokov, najmä na e, hraničných prechodoch. Navyše rozpočty pre údržbu sú často nepostačujúce, a nedržia krok s narastajúcou mierou e, alebo rozsahom infraštruktúry a zastarajú, zastarávajúce e, tendencie niektorých rozhodujúcich prepojení vedie k, k veľkým výzvam pre údržbu. Cestná doprava ako najflexibilnejší dopravný e, druh sa veľmi ľahko alebo najrýchlejšie prispôsobovala výzvam v logistických reťazcoch. E, pri rozšírení z 15 na 28 členských krajín. Viac úsilia je potrebný v oblasti železničnej dopravy, pokiaľ ide o modernizáciu a harmonizáciu e, dopravných systémov. Určité výzvy ostávajú, pokiaľ ide o otváranie trhov a liberalizáciu, osobitne v železničnej a leteckej doprave a ich riadení. Napríklad liberalizácia trhov e, tá je nerovnaká v členských krajinách. Len zopár e, z nich sa liberalizovalo v oblasti domácej a železničnej osobnej dopravy. Sú tu nové výzvy pri prístupe k železničnej infraštruktúre a základných službách. Často sú prevádzkované ďalšími e, entitami. Trhový pilier štvrtého železničného balíčka by toto mal riešiť e, v júni tohto roku. Takisto e, riadenie európskeho leteckého priestoru je e, fragmentované. Dopravný sektor má dopady na EÚ, napríklad podiela sa asi štvrtinou na všetkých skleníkových emisiách a stáva sa jednou z hlavných víziev pri dosahovaní všeobecných dekarbonizačných cieľov keďže dopravné emisie zase po roku 2014 začali narastať. Cestovná, cestná doprava je sektorom, ktorý sa najväčšou mierou podiela na dopravných emisiách 72%, menovite v, rokoch, v roku 2016. V roku 2017 Európsky účtovný dvor uverejnil revíziu k energetike a klimatickým zmenám, ktorý zahrnul medzi iným komplexný prehľad relevantných dopravných auditov eh, i auditorských inštancií členských krajín EÚ, kde ide o redukciu eh, skleníkových emisí v dopravnej oblasti priamo alebo presunom na nízkouhlíkové dopravné formy. Ako uznala Európska komisia, úspešný koordinovaný spôsob rozmiestnenia inteligentných systémov, ktorý prebieha, e, je rozhodujúci pre dosahovanie celoeurópskych multimodálnych integrovaných dopravných systémov. Automatizácia, digitalizácia a mobilita sú, e, zdieľaná mobilita sú rýchlo sa šíriacimi trendami. Nové technológie a nové formy mobility prinášajú výzvy, pokiaľ ide o vhodnosť legislatívnych rámcov, ochranu súkromia, bezpečnosť, spolahlivosť, ručenie a zabezpečenie ochrany údajov. Príjmanie infraštru- alebo adaptácia infraštruktúry na nové formy mobility a rozmiestňovanie nových infraštruktúr pre čisté a alternatívne palivá je výraznou výzvou pre čerstvé investície a prístup k dizajnu nových sietí. Mohli by ste už sa blížiť k záveru je to príliš rýchle naďalej pre tlmočenie. Záverom, táto revízia uznáva pokrok v, v rozvore infraštruktúry a pri otváraní vnútorných trhových e, dopravných trhov a e, opatrení navrhovaných na zrýchlenie dekarbonizácie v oblasti dopravy, poukazujeme na základných 6 víziev, kde EÚ ich musí riešiť v oblasti dopravy. Poprvé, relevantné a dosiahnutelné ciele a priority, ktoré sa dosahujú príslušnými zdrojmi. Po druhé, vytváranie efektívnych nástrojov vymáhania na úrovni EÚ, aby sa zabezpečila rozhodnutia e- členských krajín v oblasti infraštruktúry, aby boli viac v súlade s prioritami EÚ berúc do úvahy hlavne e, krízové oblasti a koordináciu cezhraničných e, bodov. Po tretie, e, financovanie EÚ zameriavať na priority s najväčšou pridanou hodnotou na úrovni EÚ. Po štvrté, zlepšenie plánovania, implementácia a monitorovania projektov financovaných EÚ. Po piaté, zabezpečenie toho, aby dopravná infraštruktúra sa dobre udržovala a aby bola trvalo udržateľná a po šiesté posilnenie úsilia smerom e, presúvaniu väčšej miery do prepravovaných nákladov mimo ciest. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu e, pozornosť. Teraz ako spravodajca má slovo pán Celer. Ďakujem pekne a ďakujem vám pán Balko, ďakujem jeho kolegom e, z účtovného dvoru za túto správu smerom k optimalizovanej dopravnej zóne v EÚ. Stanovisko kolegyne Klaudie Štint znie nasledovne. Ďakuje účtovnému dvoru za túto komplexnú analýzu infraštruktúrnych investícií, ktoré sú financované zo strany rozpočtu EÚ. Potom, čo tieto investície sa venujú jednotlivým oblastiam a je veľmi dôležité, aby sme mali prehľad, pokiaľ ide o to, že jednotlivé správy síce poskytujú informácie, ale celkový pohľad na celok sa niekedy stráca. Je dobre, ak máme čierne na bielom niekedy konkrétne informácie. Citujem, rozvoj infraštruktúry sa v Európskej únie rozlišuje, ehm, delí odlišne a je tu veľká potreba na to, aby sa to zosúľadilo, alebo aby sa podporil rozvoj infraštruktúry vo východnej Európe. Niektoré členské štáty už završili niektoré projekty, niektoré iné členské krajiny ešte majú pred sebou veľkú prácu. Konec citátu. Nie je to poprvýkrát, že tu vidíme takéto rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Dobre si spomínam na ďalšie správy dvora, eh, kde sme zistili podobné záležitosti Nebudem teraz opakovať to, ako to zosumarizoval účtovný dvor, ale budem sa sústrediť na dve odporúčania, pretože tieto ilustrujú najlepšie tieto problémy. Otázky kolegyne Schmidt eh, voči komisii. Ako už bolo povedané, a účtovný dvor zistil, práve pokiaľ ide o rozvoj eh, kľúčových sietí, je, že, ten, že to problematika je komplexná a že treba zlepšiť plánovanie. Kedy môžeme napríklad počítať s jednotlivými zmenami? Je mi ľúto, že vždy počúvame tie isté vyjadrenia, ale nikdy nepočujeme tie, ktoré jednoducho náš výbor kontrolný chce počuť. Ako chce komisia zabezpečiť, aby daňové prostriedky daňových poplatníkov sa využívali najlepším spôsobom, keď hovoríme o konkrétnych otázkach, A okrem toho, ja, hovorí Klaudia Schmidt, som členkou výboru pre dopravu, takže poznám napríklad problém, pokiaľ ide o prenášanie dopravy nákladnej z ciest na trať. My vieme, že sú to problémy, ktoré sa riešia hlavne na úrovni členských štátov. Bolo by dobré, ak by sme sa sústredili na e, tie otázky, ktoré identifikovali účtovný dvor, keď ide o peniaze Európskej únie, treba sa sústrediť na riešenie celoeurópske. A teraz k tomu doplním niečo ja, hovorí pán Celer. My sme to už počuli aj v tejto správe, ktorú predniesol pán eh, Balko, keď hovoríme o tých vysokorýchlostných trasách. Tieto by sa mali na národnej úrovni rozvíjať, ale keď hovoríme o cezhraničné trasy, ktoré by sa mali prepojiť, tak tam častokrát chýba ten potrebný impuls. Častokrát 15 až 20 km pred hranicami sa prestane s výstavbou mm, ciest, takže potom sa nesmieme čudovať, keď sa jednoducho vyhýbajú, e, vyhýbajú prepravcovia mm, mám informácie napríklad, že 60% jednej veľkej firmy sa prepravuje letecky, 40 e, nákladnými vozidlami a v podstate železničnú dopravu nepoužívajú vôbec. A teraz zasa Klaudia Schmidt a to znamená, že v tomto prípade vlastne e, konkurencieschopnosť by sa mala podporovnať. Kedy komisia zmení pohľad paradigmatický, my podporujeme s peniazmi európskymi niečo, čo E, iní zasa nechcú. Aký význam má, keď členské krajiny síce chcú peniaze, ale pokiaľ o implementáciu programov skôr zmýšľajú národne a nie európsky, a kolegyňa Schmidt by sa tešila, ak by tu boli konkrétne odpovede. A teraz ja, Johan Celer, poviem, ako teda hodnotí komisia, teda snahy mimo európskych mocností v rámci sektora európskeho, pokiaľ ide o realizáciu plánovania, tak ako to už zažívame. Napríklad pokiaľ ide o stratégiu hodvábnej cesty, vieme, že čínske prístavy už patria e, tomuto projektu a už to teda plánujú. A teraz sa tu má urobiť prepojenie medzi Belehradom a Budapešťou, s tým sa počíta, ďalej sa k tomu majú pridať, to znamená, Číňania sú v tejto oblasti veľmi aktívni, ako toto ide ruka v ruke s európskym plánovaním, ktoré ak sa pozrieme na správu e, e, účtovného dvora, akým spôsobom sa to chce realizovať v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyňa Ayala Sanders, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Balkovi za veľmi užitočné informácie Samozrejme, sú tu veci, sú tu nové veci, ktoré prichádzajú a nevždy je možné ich e, zapracovať e, do správy, niekedy na to nie je čas. Veľmi pekne, e, teda vypočuli sme si informácie o um, celej situácii a Myslím si, že by to bolo zaujímavé pre niektoré schôdze výboru pre dopravu. Mňa by zaujímalo, ako dvor auditorov vyhodnotil užitočnosť v súvislosti s prostriedkami. Teda viete, že tých fondov je, alebo teda tých prostriedkov tých fondov je nesmierne veľa. E, tých fondov, teda, ktoré sa týkajú rozličných typov infraštruktúr, ale aj, aj služieb, e, pretože je veľmi pozitívne, že minimálne v tých eh, nedávnych tendroch eh, eh, sa objavili aspekty v súvislosti so zlepšením jednotlivých služieb a tak ďalej. Teda ide o, ide o aspekty, ktoré sú prepojené. Ja som sa vás chcel, chcel spýtať, že či ste vyhodnotili aj to, aké fondy, aké, aké, aké formáty, a teda viete, že teda máme kohezné štruktúrálne fondy, Connecting Europe, nástroj a mm, viete, že e, implementácia mnohých nástrojov je veľmi úspešná. Ja som chcela vedieť, e, čo si myslíte práve o jednotlivých mechanizmoch. A je pravda, že je tu aj problém s problémovými miestami. E, ide najmä o miesta, ktoré sa často nachádzajú na hraniciach e, medzi štátmi a ja by som chcela vedieť, či dvor auditorov vyhodnocoval aj e, implementáciu e, právnych textov komisie práve práve na to, aby došlo k vyriešeniu týchto zraničných problémov, ktoré sú pomerne výrazné. A ešte e, pokiaľ ide o ten tzv. čínsky problém, o ktorom je pán Celer, ja by som bola rada, aby sme trošičku boli aj kriticky, sami voči sebe. Ehm, e, či, Číňania prídu, pretože jednoducho nie, nevždy je to jednoduché pre európske firmy. Nesúvisí to len s nákladmi na zamestnancov, súvisí to aj s patriotizmom eh, Európy, čiže vo finále to bude tak, že Číňania vlastne budú mať všetko a pretože sú odvážnejší, povedzme. Ďakujem. Európska komisia, nech sa páči, pán Reuters. Ja, veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážený pán Balgo, na začiatku roka mi dovolte, aby som poprial všetko dobré vám všetkým tomuto výboru, aby som uh, vyjadril želanie, aby všetky tieto správy, o ktorých diskutujeme, aby sa stali užitočnými v tomto dôležitom volebnom roku a Dovolte mi vyjadriť eh, stanovisko Európskej komisie. Táto správa, táto situačná správa je veľmi dobrá, svedčí o tom, akú vynikajúcu prácu odviedol dvor auditorov počas uplynulého roka. My, my sme si vedomi samozrejme všetkých víziev, predložili sme v tejto súvislosti niekoľko návrhov. Ja by som si želala, aby parlament mohol pokročiť v práci na mnohých z týchto návrhov v rámci balíčka mobility a v neposlednom rade komisia predložila návrh v súvislosti s rozpočtom takisto, takže dovolte mi, aby som sa teraz vyjadril k tomu, čo tu odznelo, k jednotlivým otázkam. Na jednej strane pracujeme veľmi úsilovne na niekoľkých návrhoch, cieľom ktorých je e, energetická efektívnosť v súvislosti so sektorom dopravy a e, cieľom týchto návrhov by, by mala byť lepšia mobilita. Už som spomenul celý balíček e, e, Europe on the Move, to je jedna časť tam, tam, tam ide o čistú kompatibilnú mobilitu pre všetkých kde spadajú iniciatívy ako redukcia emisí CO2, e, uľahčenie implementácie ten T alebo znižovanie emisie skleníkových e, plynov. Venujeme sa v rámci iniciatíve kombinovanej doprave a podobne. Potom uh, Mm, myslím si, že je zrejme, že ambícia komisie je veľká. Na druhej strane, mm, aby sme, aby sme mali aj tzv. push aj pull efekt, tak e, predkladáme návrh v spojitosti s konkurencieschopnosťou. Predložili sme súvisiaci návrh vychádzajúc z návrhov z roku 2014. E, ide tam o tzv. hlavnú sieť Core Network. Myslím si, že sa nám aj darí postupovať v tom, čo sme si predsavzali. Áno, pán, áno samozrejme, e, nie je jednoduché implementovať tieto systémy, ako napríklad cesár a podobne. Um, trvá to istý čas vyriešiť jednotlivé problémové miesta. A vieme už aj e, z práce na TNT, že potrebujeme určitý čas na to, aby sa takéto projekty mohli úspešne zrealizovať. A tu sa práve, a nachádzame sa presne v tomto bode teraz po 4 rokoch či teda, sa, či teda uh, ideme dobrým smerom, lepším smerom, pán Celer. Um, Connecting Europe Facility poprvýkrát e, sa fondy nachádzajú v centrálne riadenom fonde a všetky tieto prostriedky sú vynakladané na čistejšiu dopravu a žiadne, žiadne prostriedky teda nejdú na cestnú či e, leteckú dopravu s výnimkou bezpečnostných systémov. Teraz tie peniaze sú vynakladané najmä v krajinách, ktoré čerpajú kohezné fondy. Um, ide teda o fond, ktorý je riadený centrálne a ktorý je zameraný na krajiny koheznej politiky. Je to, je to teraz iné než v minulosti, pretože vtedy, vtedy sa financovanie zacielovalo na cezhraničné projekty, tak ak sa teraz pozriete na Polsko, Bulharsko a podobne, tie, všetky tieto krajiny museli financovať vš, len e, teda tie, tie najťažšie alebo teda najkomplikovanejšie pro, projekty, ale pri Connecting Europe máme teda princíp, ak sa prostriedky v čas nevyužijú, tak, e, tak potom budú presmerované na iné projekty. My chceme ale zajsť o krok ďalej. Chceme chceme sprístupniť časť e, finančných prostriedkov e, kohezným krajom. Je to, je to trošku kontroverzné, ale súvisí to s tým, čo ste povedali, a síce, že by, veci, že by sme mali veci robiť inak v porovnaní s tým, ako e, to prebiehalo v minulosti. Myslím si, že sme pomerne úspešní súvislosti s implementáciou projektov, ale čaká nás dlhá cesta. Ak sa napríklad pozriete na projekt Akora Baltica, tam sa nachádzame práve v, v, v, v etape, v ehm, prvej etape, ale bude to trvať ehm, mm, bude to trvať do roku 2020-2025, čiže potrebujeme vašu pomoc, pretože na budúce, keď pripravíte novú správu, tak nemožno povedať len, že sme to skúmali, ale že sme skutočne aj um, dosiahli určité výsledky a milníky. My tiež chceme povedať, že táto správa bola vzatá na vedomie a že boli dosiahnuté konkrétne výsledky. To si želáme ako Európska komisia a snažíme sa takýmto spôsobom aj postupovať. Ďalej ste, ďalej ste hovorili aj o čistých projektoch. Ja si myslím, že cestou veľmi obmedzenej možnosti toho, čo je prístupné, e, sa zaoberáme celou toto situáciou a a riešime, kde by, mohol, možno, kde by mohlo dojsť k, niek- k po, pre, presunu, posunu. My sme tu napríklad minule diskutovali o vysokorýchlostných železniciach. Či sa nám vôbec podarí um, zmeniť niečo, keď máme toľko koľaníc vlastne napríklad v Alpách. Áno, ale nebude to, nebude to také jednoduché, pretože musia byť na to pripravené, vybudované náležité tunely. Čínske investície, samozrejme, k tým dochádza. Um, um, vidíme, že Napríklad e, spomínali ste projekt v Budapešti, e, to je len slub, e, že dôjde k realizácii projektu za pomoci čínskych investícií, ale samozrejme komisia a rozličné útvary generálnych riaditeľstiev podrobne sledujú, že či dochádza k naplňaniu všetkých aký spoločenstva mali by teda samozrejme naplňať environmentálne právo, právo verejného obstarávania a tak ďalej. Že toto všetko Mm, ustanovenia tejto legis- európskej legislatívy musia byť skrátka naplnené. No a Myslím, že môžem konštatovať, e, že sa, že sa blížime k implementácii tejto politiky jednak cestou legislatívy, mobilitnými balíčkami, ale jednak aj cestou investícií, aby sme sa ubezpečili, že keď pripravujeme legislatívu, takže skutočne, skutočne máme dispozícii aj, aj, aj alternatívu a že Ehm, a že teda e, to nebude spôsobovať znečistená doprava, vy ste spomínali DHL a tak ďalej. Ďalej ste hovorili o čínskych spoločnostiach. Myslím, že súhlasím s tým, čo ste povedali, že by sme mali byť obozretní a samozrejme ehm, spoločne s dvorom auditorom e, riešime jednotlivé časti mm, mm, jednotlivé otázky dosledovávame jednotlivé odporúčania, venujeme sa im. Myslím si, že situačná správa je dobrým základom pre našu ďalšiu spoločnú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Balko, bitte in Kürze, bitte. Sa páči, pán Balko. Áno, predtým, než zareagujem mm, na otázku pani Ayala Sender, by som sa rád ospravedlnil vzhľadom na časové hľadisko, lebo teda nebolo času, aby som sa zamerával podrobnejšie na časť číslo 1, tam, kde sa nachádzajú hlavné ciele e, dopravného sektoru. Mm, tam sa venujeme správe a financovaniu. Keď sa pozriete podrobnejšie na odsek 17 a 25, tam práve popisujeme potrebné investície do infraštruktúry. Napríklad v číslo 2 sa, nachádza, sa nachádzajú plato, rozpočtové prostriedky do roku 2020 2020 a je to tam rozdelené podľa nástrojov. SEF, Transport, FF, SF7, Horizon 2020 a je tam, je tam veľa číselných údajov, ktoré, ktoré popisujú, e, ako vyzerá e, financovanie vyčlenené pre tieto projekty. A pokiaľ ide o to, čo by sme mali riešiť do budúcna, odsek 72. E tam e, sa nachádza teda e, priority s najvyššou európskou pridanou hodnotou. Mm. Konkrétne tam popisujeme jednotlivé fondy v rámci správy. Ja som hovoril, že za uplynulých 5 rokov sme, sme poskytli konkrétne správy napríklad k doprave a tam, tam sa práve konkrétnejšie hovorí aj o e, čerpaní financovania, ale tu viac menej len sumarizujeme e, celkovú situáciu. Prepačte. Je mi ľúto, je tu ešte ďalšia správa, pán Celer, na záver, veľmi stručne. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Aj tu Spravodajkyňou je pani Schmidt, ktorá ma požiadala, aby som prečítal jej stanovisko, ktoré tlmočníci nedostali. Takže najprv bod 9 a potom bod 10. Chcete povedať niečo k bodu 9? Ako to komisia spomenula, máme rozumné plánovanie, pokiaľ ide o našu spoločnú sieť dopravnú. Všetky prípravné fázy sú realizované predpoklady máme a dúfam, že komisia, čo tu povedala, že konečne sa to teda podarí, tak ako to kolegyňa Ayala Sanders vyjadrila, že, to, že táto európska myšlienka predčí ten, tie národné zámery a že sa nám podarí začať niečo stavať spoločne, pokiaľ ide o európsku sieť, práve pokiaľ ide o vlakovú dopravu. My dúfame, že Brexit sa teda neudeje, ale keď sa udeje, tak uvidíme, čo to znamená. Čo to znamená mať dobré e, spojenia, ktoré boli doposiaľ dobre financované, ako to vyzerá, keď sa to preruší a aké to bude mať dopady, pokiaľ ide o hospodárstvo, mobilitu teda ľudí a možno teda tu bude nejaká dynamika na to, aby sme sa zamysleli nad tým, že Mali by sme sa teda sústrediť na riešenie takéto dôležitej problematiky, tak ako to komplexne popísal aj účtovný dvor, že tie možnosti, ktoré tu máme, pokiaľ ide o vybudovanie súvislého dopravného systému v Európe, že toto by sa malo využívať zmysluplným spôsobom. Nádej teda zomiera posledná. Ďakujem pekne a teraz posledný bod, ktorý je dôležitý. Pán Pufan ho predloží, nech sa páči. Madame la présidente, mesdames et messieurs. Vážená pani predsednička, dámy a páni, členovia výboru, dámy a páni, chcel by som vám zablahoželať všetkým a teda zapriať dobrý rok 2019. Som veľmi poctený, že vám môžem prezentovať túto správu 30 2018 za účtovný dvor európsky pod názvom pasažieri Európskej únie, ktorí požívajú rozšírené práva, ale neuplatňujú ich bohužiaľ. Náš audit sa sústredil teda na spustenie rámca Európskej únie, ktorý sa týka práv pasažierov, kde sa hovorí predovšetkým o viacerých úpravách, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, letnej dopravy, železničnej dopravy my oceňujeme e, všeobecný slub, ktorý bol urobený voči pasažierom, ale v správe poukazujeme na viaceré výzvy, ktoré treba ešte doriešiť, práve pokiaľ ide o spúšťanie a uplatňovanie práv pasažierov. Budem teraz hovoriť o troch hlavných výzvach, ktoré sú najdôležitejšie a spomeniem tie hlavné odporúčania, ktoré sú v tejto správe spomenuté. Chcel by som zdôrazniť predovšetkým skutočnosť, že naša práca sa sústredila predovšetkým na základných 10 práv pre pasažierov, to znamená právo na informáciu, právo na odškodnenie a tak ďalej. Skonštatovali sme, že uplatňovanie týchto práv sa veľmi e, líši medzi jednotlivými druhmi dopravy tento rámec, ktorý sa týka práv pasažierov, niekedy nie je dostatočne jasný, práve pokiaľ ide o spomínané informácie a takisto aj pokiaľ ide o prepravcov a pokiaľ ide o národné úrady, ktoré sú poverené, aby sa tieto práva uplatňovali. Napríklad právo na e, zabezpečenie dopravy v prípade prerušenia cesty. Nie je to dobre zadefinované v rámci nariadenia Také sú to viaceré príklady, sú to práve dopravcovia, ktorí rozhodujú na, o miere ochrany, ktorú máme k dispozícii na úrovni, teda ako pasažieri. Nikto nepozná lepšie svoje práva ako pasažieri, ale nemôžu ich častokrát uplatniť. Bohužiaľ, preukázalo sa, že miera sensibilizácie sa momentálne sústredí predovšetkým zhruba na úrovni 40 rovnako ako to bolo pred 4 rokmi. Komplexnosť tejto problematiky viedla k tomu, že momentálne už máme viaceré agentúry reklamačné a takisto aj mimosúdne e, možnosti riešenia týchto problémov. Chcel by som zdôrazniť nedostatok transparentnosti pokiaľ ide o túto problematiku. V súčasnosti cestujúci nemá dostatočné informácie, pokiaľ ide o príčiny napríklad meškania alebo takisto žiadne informácie, pokiaľ ide o mieru odškodnenia. A rovnako nemajú tieto informácie ani ostatní spolupasažieri. Bohužiaľ, to isté sa týka aj toho, čo sa týka procedúr, ktoré sa uplatňujú zo strany národných úradov. Pokiaľ ide o odškodnenie, jednotlivé formy asistencie, častokrát vidíme, že pasažieri e, sa k ním pristupuje odlišným spôsobom a naša správa poukazuje na viaceré príklady nerovnakého prístupu voči jednotlivým pasažierom Treba povedať, že sme tu naformulovali 5 odporúčení a som skutočne rád, že náš tím sa dohodol, pokiaľ ide o celkové znenie týchto odporúčení. Poprvé, my navrhujeme, aby komisia analyzovala spôsob, v rámci ktorého sa týchto 10 základných práv pasažierov chráni v rámci jednotlivých druhov dopravy, berúc do úvahy jednotlivé rozdiely, ktoré máme medzi jednotlivými členskými štátmi. Odporúčame komisii, aby zverejnila nové usmernenia, ktoré by definovali minimálne normy, práve pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytnúť pasažierom v prípade prerušenia ich cesty, ako aj záväzky, ktoré majú prepravcovia v prípade riešenia tejto situácie, teda vrátane možnosti obrátiť sa na ostatných prepravcov. Tretie odporúčanie apeluje na komisiu, aby spustila úzku koordináciu s národnými úradmi, spoločnosťami, aby sa robili kampane senzibilizačné na to, aby sa konečne prekročila tá úroveň súčasných 40 informovanosti. Ďalšie odporúčanie sa týka otázky nedostatočnej transparentnosti. Apelujeme na komisiu, aby stanovila minimálne normy. Súčasný systém, ktorý teda v podstate nepočíta so žiadnou podporou pomoci, pre e, pasažierov, ktorých cesta bola prerušená, iba je tu slub, že tu môže byť následné odškodnenie. Toto neuspokojuje nikoho. Navrhujeme teda zhruba 40 eur na pasažiera leteckej doprave a nižšie sumy, ktoré by sa týkali ostatných druhov dopravy. Navyše navrhujeme, aby prepravcovia e, v rámci 48-hodinového obdobia prerušenia cesty vysvetlili príčiny prerušenia alebo zrušenia cesty. Toto by umožnilo národným organizáciám alebo úradom, aby analyzovali a kontrolovali praktiky prepravcov. Ak prepravca zoberie do úvahy, že takéto omeškanie alebo zrušenie e, je zavinené ním, tak očakávame, že automaticky prejde k preplácaniu týchto, e, týchto odškodnení. Apelujeme takisto na komisiu, aby prezentovala návrhy, ktoré majú za cieľ rozšíriť právomoci národných organizmov, ktoré sú poverené uplatňovaním práva, aby zabezpečili disponibilitu informácií, aby dostali teda taký mandát, ktorý by umožnil, ktorý by im umožnil celkový pohľad, pokiaľ ide o uplatňovanie práv pasažierov. To je teda z mojej strany všetko, vážená pani predsedajúca. Môj tým je tu samozrejme k dispozícii na to, aby sme reagovali na vaše otázky. Veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujeme pekne aj my. A teraz dostane slovo pán kolega Celer. Äh, ďakujem pekne, pani predsednička. Aj tu máme znovu stanovisko kolegyne, ktoré tlmočníci nedostali. A takže chcem sa poďakovať za túto správu pánovi Pufanovi a, správ- a jeho spravodajcom a jeho spolupracovníkom po tom, čo počet cestujúcich narástol za ostatných 20 rokov. Je to skutočne veľký míľnik, že takéto práva pasažierov vôbec máme, ak zohľadníme to, aké sú tu všelijaké záujmy, pokiaľ ide napríklad o vyplácanie odškodného. Avšak sporná je skutočnosť, že sú tu viaceré ustanovenia, ktoré sa vykladajú, analýzujú rôznym spôsobom. Napríklad termín ako informácia, alebo podporné služby, alebo zabezpečenie pomoci, alebo zabezpečenie ďalších podôb prepravy. Toto nie je dostatočne zadefinované a pasažieri teda nemajú možnosť uplatniť svoje práva. Takisto je politovania hodné, že ochrana práv pasažierov je limitovaný viacerými obmedzeniami na úrovni národnej, pretože sú tu viaceré výnimky. A potom, čo teda hovorí kolegyňa Schmidt, ktorá častokrát kritizuje komisiu, chce zdôrazniť prístup komisie v tom, že dohľad nad implementáciou rámca pre práva pasažierov zo strany komisie prispel k tomu, že e, sú tu jasnejšie pravidlá. Treba však pripomenúť to, že komisia nemá mandát na implementáciu práv pasažierov alebo ich presadzovanie a preto nemáme harmonické uplatnenie v reáli. A teda po tom, čo komisia v tejto oblasti v súčasnosti nemá zatiaľ žiadny mandát na e, presadzovanie týchto práv a súhlasíme teda s odporúčaniami e, účtovného dvoru, chcela by kolegyňa poukázať na plánované e, na predpisy, ktoré máme k dispozícii a ich uplatňovanie. Ako teda komisia vidí možnosť to, že sa tá situácia v tejto oblasti zlepší, že sa tie ich práva lepšie budú dať vymôcť. Bude mandát komisie rozšírený o to, aby jednoducho informácie boli sprostredkované rýchlejšie, aby komisia mala prehľad nad spôsobom, ako sa to rieši členských štátov, aké sú tu možnosti bez rozšírenia tohto mandátu na úrovni komisie, aby sa práva pasažierov lepšie presadzovali. A už vopred ďakujem za odpovede. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo. Pán Reuters, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne za predloženú správu. Komisia samozrejme berie na vedomie túto správu a jednotlivé odporúčania. Európska únia je v tejto chvíli jediným miestom vo svete, ktorá poskytuje celý súbor práv pasažierom napriek všetkými dopravnými spôsobmi dopravy. Um, máme tu um, už, už od roku 2013, teda tu máme práva pasažierov a my by sme chceli nabádať eh, Rádu a parlament, aby, postupila, aby, aby postupovali v práci na týchto dvoch návrhoch, tak aby sme samozrejme mohli naplniť aj príslušné odporúčania. Ja by som rád ešte za nás uviedol, že samozrejme mm, audit vnímame ako príležitosť aby, najmä aby sme zabezpečili náležitú ochranu mm, cestujúcich a aby sme spustili e, zjednodušenie pomerne komplexných e, mechanizmov v tejto oblasti. My si myslíme, že môžeme postupovať týmto spôsobom, um, ak, budú, ak budú oba návrhy, o ktorých som hovoril, um, prijaté samozrejme ten návrh z roku 2013, ten, ten bol, práca na ňom bola pozastavená vzhľadom na Gibraltar a teda ten, ten druhý návrh sa týka práv pasažierov a dúfame, dúfame, že sa naozaj podarí časom pokročiť v práci na e, týchto návrhoch. Okrem toho by som ešte samozrejme rád e, povedal pánovi Caro, pán Šmit, že v roku 2019 spustíme štúdiu nadväznosti na túto správu. Ehm, budeme riešiť jednotlivé podrobnosti a pozrieme sa na to, či je možné skonsolidovať práva pasažierov. Audit nám odporúča, aby sme, aby sme sa zamysleli nad posilnením a efektívnosťou a tak ďalej. Ja si myslím, že môžeme využiť právo iniciatívy, aby sme nad týmto uvažovali a aby sme, eh, aby sme tak dokázali zareagovať na výzvy, ktoré dvor eh, identifikoval. Ja, komisia to vníma veľmi pozitívne a my, my, my, my sme vždy oceňovali spoluprácu s dvorom auditorov a eh, kvalitu správ, ktoré predkladajú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Pufan, na záver a potom ešte pán spravodajca. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Dúfam, že v budúcnosti, možno aj s mandátom komisie, budeme môcť riešiť tú situáciu lepšie. Ja si myslím, že tento audit je dobrou možnosťou na to, aby sme mali nové úpravy, ktoré by sa zlepšili práve na to, aby sme aj práva pasažierov v oblasti železničnej dopravy mali obsiahnuté v novom, novej úprave. Veľmi dobre sme doposiaľ spolupracovali v rám, vo vzťahu s Európskou komisiou. Ja niekedy, teda som tiež pasažierom a veľmi dobre chápem a rozumiem tomu, že napríklad na letiskách musím niekedy prestupovať a je ťažké nájsť iný let prípojný. Niekedy sú tu prerušenia, aj pokiaľ ide o vianočné obdobie. Niekedy som teda konfrontovaný takýmito situáciami a ak sú napríklad lety, ktoré majú dva segmenty, častokrát ten druhý let, napríklad keď je transatlantický let, ak niekto zmešká let, tak už tu nie je možnosť dostať sa napríklad do Spojených štátov amerických. A toto je ťažké a myslím si, že na to, aby sme cestovali lietadlom, je častokrát ľahšie ísť autom do Frankfurta, Frankfurtu a potom cestovať priamo takýmto spôsobom je tu veľká šanca, že človek poletí e, tak, ako má. Ďakujem pekne. My sme všetci obeťami a ak by sme tu teraz urobili takú anketu, ja napríklad som na ceste do Košíc stroskotala teda v Varšave a bolo to komplikované, nedalo sa jednoducho získať let do Košíc, takže častokrát je to bez, bez východisková situácia, keď nemáte informácie. Ďakujem pekne, pán Celer. Áno, ja teda to môžem iba podporiť. Ja som takisto niekto, kto veľa cestuje a už mám svoje skúsenosti. Ako už komisia povedala, myslím si, že je pred nami minimočný rok voľby. Ľudia sa budú pýtať, na čo je vôbec Európska únia doprava. myslím, že posilnenie práv e, cestujúcich, to je jedna z hlavn, jeden z hlavných výdobytkov, ktorý nie je tak veľmi hodnotený, ako by mal byť. A sú tu aj e, možnosti zlepšenia, pokázal na to aj účtovný dvor, komisia to samozrejme akceptuje a dúfam teda, že e, tu v tejto oblasti, pokiaľ ide o posilnenie práv pasažierov, dôjde k zlepšeniu, aby sme sa pohli v tejto otázke dopredu a aby sa to patričným spôsobom dokázalo doriešiť práve pokiaľ ide o tento volebný rok. Ďakujem pekne, týmto sme sa dostali na koniec aj tohto bodu dnešného programu. Ešte tu máme bod 11, e, rôzne, nikto nič nenahlásil. Chcela by som pokázať na to, že naše ďalšie zasadnutie 21. januára budeme mať o 15. Takže želám vám dovtedy pekný január a ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. Končím týmto zasadnutie.